Bueno, buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida. Dobre, popoludne chcem um, privítať delegáciu zo, z Vazilandu, ktorá je tu s nami a dám slovo ľuďom uh, najprv, ktorí sú so mnou za predsedníckým stolom a potom budem mať výmenu návrhov, dokonca možno aj uh, s videokonferenciou cez internet uh, s človekom, ktorý je v Južnej Afrike. Svazilandia je štát, ktorý sme e, neriešili moc často e, v parlamente a e, dnes sme tu privítali delegáciu na vysokej rovni a je tu so mnou senatorka Žabumule Mašval a ona je tiež ministerka prírodných zdrojov a pán Gideon Lamini, minister Eh, obchodu a priemyslu a SR Mini, to je podpredsednička. dát je poslankyňa parlamentu a Buzo Buzo Dlamini, poslanec parlamentu Stofe Gninza, podnikateľ a Rickenberg tiež eh, podnikateľ. Myslím, že viac menej som eh, tu spomínala všetkých, čo tu sú a ak som mi niekto tak niekoho som zavodla, tak e, pretože to boli posledné chvíli zmeny. Ako viete, Európsky parlament v maji 2015 e, prijal naliehavé e, uznesenie, ktoré sa odvolávalo na obhajcov ľudských práv, Tlany Maseko a Iveky Makubu. Musíme si zablahoželať, že prostredníctvom tohoto uznesenia títo obhajcov ľudských práv boli oslobodení a e, jedna časť našeho uznesenia sa týkala práv pracovníkov, zamestnancov a odborárov e, v rámci uplatnenia e, dohovorov o IT. A jedna z našich úloh bola preveriť e, vývoj v oblasti ľudských práv v Svazilande a e, teraz dám slovo e, pani Javolie Mašvala. Nech sa páči. Ďakujem pekne za túto príležitosť pre nás. Zo Svazilandou by sme prišli rokovať s Európskym parlamentom. Moja delegácia pozostáva z ministrov, poslancov parlamentu a zástupcov zo súkromnej sféry pretože keď sme videli vaše uznesenie, ktoré bolo prijaté e, v tejto snemovni, čo sa týka e, z Vazilandu, tak sme tu videli isté vyjasnenie e, nepresnosti a mm, preto sme si povedali, že je dôležité, aby sme tu rokovali s Európskym parlamentom ako kľúčovým hráčom. Európska únia je dôležitým partnerom Svazilandu v mnohých oblastiach a tiež e, v rámci programov sociálno-ekonomického rozvoja aj v mnohých oblastiach, kde spolupracujeme v obchode, v rozvojovom financovaní a v e, budovaní kapacity vrátane otázky vlády. Mm, táto spolupráca priniesla mnohé výsledky a tiež to zdôrazňuje niektoré z tém, ktoré riešime e, s Európskou úniou, ktoré sa týkajú trestu smrti. Potrebujeme značný pokrok a ako kráľovstvo sa zlom sme dokázali sa rokovať e, bližšie s EÚ. A toto je jeden z príkladov, ktorý ukazuje našu spoluprácu. My si myslíme, že potom, ako sme sem prišli, potrebujeme dosiahnuť pokrok v uznesení Európskeho parlamentu a tiež e, zdôrazniť e, tie témy, kde boli odozdávané presné informácie a e, tie kľúčové otázky, ktoré chceme tu riešiť, ako ste zvratili, je, že tá uznesenie sa týkalo oblasti, ako je sloboda zhromaženia a združovania a tiež to uznesenie hovorí o súdnictve a jeho nezávislosti vo Svazilande a tiež o demokratickej pamäť nášho systému. Takže dúfame, že to bude môcť vyjasniť e, náš postoj a tiež e, vás informovať o tom, aký bol e, vývoj, ktorý nastal. A kolega Dave Milan vám hneď uvedie najnovšie informácie. Pán Milan. Thank you, Honorable Minister. Honourable members, we have studied the resolution that was passed. Ďakujem. 21. E, maja e, bola, e, bolo schválené v parlamente uznesenie a my sme si ho prečítali a pochopili sme, prečo sú obavy z toho, čo sa odohráva vo Svazísku. My keď sme si prečítali to uznesenie, tak sme mali rovnako veľké obavy a E, teraz e, sme zistili, že e, to je nepravdivé. Nielen jednotlivosti, ale celý obraz Svazíska teda nebol vykreslený pravdivo. A tam sa hovorí o tom, že, hovoríme, že žijeme v núdzovom stave v uznesení sa hovorí o tom, že svazisko je absolutistickou monarchiou a žije od roku 1973 e, v stave e, núdze alebo v núdzovom e, stave. To znamená, že sa tam zhoršili výrazne ľudské práva, nefunguje parlament, súdy a tak ďalej. To bolo teda vyhlásené v roku 1973 a potom e, v tej dobe vládol král Subuza. V roku 1986 e, bola zavedená v Svazísku vláda e, zo strany Británie, ktorá bola proti vôli svazijského ľudu. V roku 1973 zvolený E, poslanci e, tohto parlamentu sa zišli a jednohlasne sa rozhodli, že e, ústava, ktorú vnútila Svazinskú Británia, je nepriateľná a rozhodli sa, že si zvolia svoj vlastný systém vlády. Takže otázka je, bol to koniec demokracie, alebo to bol skôr začiatok demokracie, keď sa ľudia sami rozhodli o tom, ako si budú vládnuť. V uznesení sa hovorí o zákaze politických strán, ale to nie je pravda. Mm, čítame, čítali sme tam o neustálom porušovaní ľudských práv. Jediné mená, ktoré sme dostali, e, e, boli mená e, z júnovej konferencie ILO. A, a E, tam e, teda sa e, vyjadrili zástupci svazíska, ktorí reagovali na obvinenia z toho, že boli zakázané odbory a podobne. A jednoducho vznikol dojem, že väzenia v svazisku sú plné politických väzňov, čo nebolo pravda. a e, Hovorilo sa tam o bombovom útoku v súkromnom obydlí na policajného úradníka, ale e, samozrejme e, išlo bombový útok na súkromné obydlie člena parlamentu. A to ale vôbec nesúviselo s slobodou zhromažovania napríklad a v prípade toho trestného činu, o ktorom sa tam hovorí, kde prišlo k strelbe do dvoch ľudí, tak e, to páchateľ konal pod vplyvom alkoholu. A toto všetko nakoniec, e, podľa mňa, um, to, že sa uh, uvádza um, obmedzovanie ľudských práv a uh, slobody zhromažďovania, to skôr Eh, súvisí eh, s terorizmom. Kodema je eh, organizácia, ktorá pácha teroristické útoky. Ako to vieme, jednoducho nám to povedali, dokonca zverejnili takýto leták. To vyzerá ako sloboda slova, ale tam je napísané, že vojna začala. A to samozrejme nám robí veľké starosti. E, bol celý rad útokov, teroristických útokov v Svazisku, vo Svazisku. A nám najmä robí starosti e, vzťah medzi e, odbormi z Kosvy a touto teroristickou organizáciou. A my Samozrejme sme zohľadnili tie stiažnosti e, alebo tie výtky, kde, e, ktoré e, sa ozvali na pôde ILO a ktoré mali nejaké opodstatnenie. Takže v uznesení ILO zásadná výhrada bola uväznenie pana Maseka a Tegudu. Potom tí boli oslobodení. Po druhé, išlo o slobodu slova a slobodu médií. Takže pán Mesuku Makubu a boli, e, ako som povedal, e, dostali možnosť vyjadriť sa. Potom požiadavka. Opäť tam bola požiadavka, e, ktorá sa týkala uväznených ľudí a porušovania ľudských práv, ale títo ľudia sú vo vezení pre závažné trestné činy, bombové útoky, Eh, na ministerstvo vnútra napríklad a eh, podobne. Eh, po štvrté, je to dialog medzi svazijskou vládou a odbormi a o ľudských právach a podobne my sme ILO predložili podrobnú správu o tom, že je možné registrovať odbory a a zväzy, federácie a tie takisto aj vznikajú slobodne. Ďalší, ďalšia výhrada sa týkala slobody slova, demokracie a pluralizmu. Nuž e, demokracia e, vychádza z vôle väčšiny ľudí väčšina ľudí si e, v Svazísku zvolila ten systém, ktorý máme. E, v ústave máme ustanovenia, ktoré umožňujú zmenu ústavy, ak je to potrebné. Ak ktokoľvek chce systém zmeniť, môže, hovoriť, môže sa o tom porozprávať so svojimi zvolenými zástupcami a e, tak sa tá žiadosť dostane do parlamentu. Takže zmena e, ústavy je možná po šieste nezávislosť súdnictva ako základný demokratický princíp Uvedomujeme si, že sme mali problémy v súdnictve. Najvyšší sudca bol e, e, odvolaný z funkcie, nahradený a takisto aj minister spravodlivosti bol nahradený potom e, prenasledovanie politických aktivistov. Jediní politickí aktivisti, ktorí sú vo väzení, sú tí, ktorí boli obvinení zo závažných trestných činov. Po 8 zákaz odborov a väznenie politických oponentov. Žiadni odborári neboli uväznení, nie sú žiadni politickí väzni v Svazisku, okrem tých, ktorí spáchali trestné činy. A napokon odsek 9 vyzýva komisiu, aby sa, e, aby vyšetrila, e, či dochádza k e, závažnému porušovaniu pracovných práv my by sme samozrejme e, vyzvali na také vyšetrovanie a privítali také vyšetrovanie a e, radi by sme odpovedali na všetky prípadné otázky. Takže toto je správa parlamentu a mm, my e, vás žiadame, aby ste nám dali možnosť, aby sme predložili fakty a až keď budete mať fakty z oboch strán, tak vás chceme požiadať, aby ste s nami spolupracovali e, a sledovali to, ako my robíme vlastné kroky, aby sme splnili požiadavky ILO. ILO teda e, identifikovalo e, celý rad nedostatkov v našich právnych predpisoch a my komunikujeme si ILO o týchto otázkach prakticky každodenne a každý týždeň. Ďakujem. Mm, e, Ďakujem pekne, pán Milan. Myslím, že máme spojenie s e, Amnesty International. Máme spojenie? Nemáme? Dobre, tak e, budeme pokračovať s vystúpeniami. Ešte niekto ďalší, alebo veľvyslanec chce vystúpiť? Pojďme sa Bueno, pues eh, entonces voy a dar eh, la palabra al... Tak, dám slovo eh, Európskej službe pre zahraničnú činnosť, eh, pán Ángel Carlo Castillo. Para conocer su opinión. Aby sme poznali eh, jeho stanoviska. Uh, Ďakujem pani predsednička za slovo. Ďakujem aj za to, že ste prijali svazijskú delegáciu na tomto zasadnutí. Aj my sme mali možnosť e, prísť na zasadnutie tohto výboru pri predchádzajúcich príležitostiach a sme e, vždy veľmi radi, keď môžeme prísť Nikola Belomo je eh, vedúcim našej delegácie, naše zastúpenia v Svazísku a on môže informovať presnejšie o dosiahnutom pokroku. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, a sú tu aj kolegovia z komisie, je to, že my veľmi eh, dôkladne sledujeme, eh, pozorne sledujeme situáciu vo Svazísku bod 9 rezolúcie sme e, e, vnímali pozorne a chcel by som ešte povedať, e, chcel by som teda zatiaľ povedať len toľko a teraz dám slovo kolegovi Nikol, Nikoli Belini, aby sa ujal slova. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel podobne ako pán Káro, poďakovať e, výboru za to, že zorganizoval toto dnešné popoludnejšie stretnutie. Je to možnosť, aby sme sa aj my zapojili, a to konštruktívne e, k, do práce, do diskusie e, zúčastnených strán, vrátane našich hostí zo Svazíska a rozobrať podrobnejšie tieto otázky na pôde tohto výboru. Európska únia, ako ste zdôraznili, je veľmi e, blízkym partnerom Svazíska. A my sme pravdepodobne aj asi najdôležitejším rozvojovým partnerom e, Svazíska. Aj naše obchodné vzťahy sú veľmi úzké a e, rozrastajú sa a keď sa do, podarí uzavrieť partnerskú dohodu o obchodnom partnerstve, tak tie vzťahy budú ešte užšie a bude to určite dôležité aj pre európsky priemysel. Takže my e, sledujeme e, situáciu pomerne aktívne. Naša delegácia e, v roku 2013 e, v oktobri roku 2013 sme začali e, veľmi intenzívne sledovať aj politický dialog, takže e, spolupracujeme na všetkých úrovniach s úradmi a orgánmi e, krajiny, ale takisto aj s mimovládnymi organizáciami. A Európska únia je vnímaná ako poctivý partner zo všetkých týchto strán a takisto treba povedať, že Európska únia podporuje iniciatívu Spoločenstva národov Commonwealthu vďaka eh, eh, doktorovi Muluzimu, eh, ktorý zohral úrodu, úlohu mediátora, sa rozvíja dialog aj s kráľom a podporujeme podporu aj občianským organizáciám občianskej spoločnosti, tak aby ten dialog v blízkej budúcnosti mohol nastať. Takže toto je stručne, čo robíme vo vzťahu k Svazísku. Hm, naša delegácia je súčasťou celého toho procesu. Samozrejme, my vám radi poskytneme všetky informácie, ktoré budete potrebovať na to, aby ste urobili svoje rozhodnutia. Ďakujem. Je to teraz v poriadku? Pokúsime sa spojiť s Amnesty International. Dobre, áno. Tracy, áno. Počujete ma? Môžete začať. Ale bohužiaľ nepočujeme my tu. Môžete hovoriť? Dobre popoludnie. Hm, je to príliš potichu, hovorí pani predsedajúca. Teraz? Teraz je to v poriadku. Vítame vás. E, môžete začať, lebo nevieme, ako dlho to spojenie bude trvať. My sme pripravení, Tracy. Áno. Povedzte nám o tom, aký máte dojem z pokroku, ktorý nastal vo Svazisku. But we remain concerned about the continued use of repressive legislation. My máme najmä výhrady e, voči opresívnej e, legislatíve a právnym predpisom, ktoré sa zameriavajú najmä na e, terorizmus. My sme boli svedkami toho, že celý rad ľudí bol na základe týchto právnych predpisov obvinený a uväznený. A išlo o politických aktivistov a aktivistov na poli ľudských práv. V niektorých e, smeroch nastal určitý pokrok. Áno, môžete pokračovať. Ďalšia e, podstatná výhrada od roku 2011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 Áno, ďakujem vám. Ako viete, máme tu zástupcov vlády a parlamentu z Vazíska. Dúfam, že budete mať možnosť sledovať túto diskusiu a e, prispiejete dôležitými e, názormi a ďakujem vám za účasť. Máte slovo. Ja by som teda zareagoval potla- e, zákon o potlačovaní terorizmu. Jediné mená, kde sme využili tento zákon v prípade členov odborov, sú tie, o ktorých sme hovorili v súvislosti s Jelo a tí sú obvinení zo závažných zločinov. A my sme vychádzali pri tomto zákone zo, z modelu spoločenstva národov, Commonwealthu e, s cieľom bojovať proti globálnemu terorizmu. Vychádza teda z modelu Commonwealthu tento, e, tento zákon a je v ňom úplne jasné, že nemôže byť používaný proti legitímnym politickým a odborárskym aktivitám. Tie časti, ktoré sú predmetom skúmania e, Najvyššieho súdu, a ktoré, proti ktorým bola podaná ústavná sťažnosť. A pokiaľ ide o ústavnosť e, týchto ustanovení, tak e, to teda je predmetom skúmania. A politickí odporcovia určite sú, teda majú možnosť e, hájiť svoje názory pred súdom. Ďakujem vám. Takže dám teraz slovo na dve minúty opäť Amnesty International. A potom teda, ale teraz e, chcem e, dať slovo ďalšiemu zastupcovi. Ďakujem vám, pani predsednička. My máme nezávislé e, inštitúcie vrátane súdnictva a práve v dôsledku tejto nezávislosti možno máme niekoľko tých prípadov, ktoré sa dnes riešia. A možno, že e, v rozvojových krajinách je ťažšie niekedy usúdiť, kedy má vláda zasiahnuť do e, postojov e, súdnictva a rozhodnutí súdnictva. Ale E, predsa len my e, e, predpokladáme, že súdny systém má schopnosť, akúsi autokorekčnú schopnosť a my sme v každom prípade zistili, že pokiaľ ide o súdnictvo, existujú isté problémy s korupciou vo Svazísku. Tým sme sa začali zaoberať a napríklad v prípade postoj súdov proti e, e, aktivistom za ľudské práva sme zistili isté nedostatky. Takže mm, tam sme e, podnikli kroky, ale tak, aby sme neboli zasa obvinení z toho, že zasahujeme do nezávislej súdnej moci pokiaľ ide o niektoré požiadavky ILO, referenčné hodnoty a to, na čo sa tu poukazuje v tej správe, tak my sme museli postupovať systematicky a bolo potrebné vytvoriť si akési referenčné, definovať referenčné hodnoty, na základe ktorých by sa všetky strany mohli zísť okolo rokovacieho stola. Nakoniec sa nám podarilo e, tú legislatívu dokončiť a teraz sa zaoberáme ďalšími referenčnými hodnotami. Dúfam, že sme opäť na správnej ceste a že to uspokojí odbory. Ďakujem, pani predsednička. Sú nejaké pripomienky od našich priateľov z Amnesty International?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 E, ktorá navrhla túto schôdzku a potom e, na záver uvedeme krátku pripomienku, krátky komentár. Ďakujem pani predsednička a ďakujem kolegom delegácii zo Sfazíska a kolegom z Amnesty International v Južnej Afrike. Zdalo sa mi, že keď sme prijímali stanovisko v parlamente a ktoré bolo takmer jednomyselné v Štrasburgu a týkalo sa ľudských práv v Svazísku, tak zdalo sa nám rozumné, aby sme si vypočuli aj odpoveď na to, aké opatrenia sa prijali. Bolo veľmi užitočné vypočuť si názory svazískej vlády v tomto smere, osobne povedané, včera som dlho dele, s, s touto delegáciou bilaterálne diskutovala a ešte stále mám otázky ohľadom odporúčaní medzinárodnej, e, teda konferencie Medzinárodnej organizácie práce, o tom, ako sa tie odporúčania e, uplatňujú v praxi. A máme tam 9 bodov. Niektorí e, odborársky aktivisti boli oslobodení z väzenia a prepustení. To je krok správnym smerom. Ešte tu ide o proces zamestnávateľských organizácií a odborárskych organizácií. Tu mám výhrady aj parlament, pokiaľ ide o slobodu združovania. Myslím, že na to sa nezareagovalo ešte dostatočne zo strany Svazíska. Sme na začiatku procesu, spolupráce e, so s vládou Svazíska, s jednotlivými aktérmi v regióne. Treba pamätať na kontext. My totiž budeme e, diskutovať o e, dohode o ekonomickom partnerstve s Afrikou, s Južnou Afrikou. Máme silné obchodné vzťahy s krajinami Južnej Afriky ľudské práva a pracovné práva a ich plnenie v rámci týchto obchodných dohôd musia byť, e, zabezpeč- musí byť zabezpečené tak, aby ľudia mohli skutočne využívať svoje základné práva, to znamená právo združovať sa a e, takisto využívať svoje zamestnanecké práva, pracovné práva. Myslím, že to patrí do pôsobnosti vášho podvýboru a chcem poďakovať svazískej delegácii. A ako som už povedala včera, myslím, že toto je um, začiatok celého procesu a nie chvíľa, v ktorej by bolo vhodné uh, robiť závery. Ďakujem. Dám teraz na dve minúty slovo e, pánu senátorovi, pani senátorke. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Len na záver chcem povedať, zopakovať stanovisko svazilandskej vláde k ľudským právam. My v našej rozvojovej agende spolu s partnermi v EÚ sme tiež znepokojení rôznymi vecami, ktoré vás nepokojujú. Ich vyriešenie je v záujme nášho ľudu. My sa my podpisujeme tie medzinárodné dohody, dohovory nie preto, že musíme, ale preto, že to chceme pre našich občanov a chceme to uplatňovať. Uvedomujeme si, že v niektorých oblastiach sme možno e, nedosiahli ešte to, čo by sme mali, ale je to o partnerstve a vyžaduje si to dialog. Potrebujeme dialog a pracovať na týchto otázkach spôsobom, ktorý je konštruktívny. A myslíme si, že takto by sme mali pokračovať v našom partnerstve s EÚ. Chceme tiež zdôrazniť ten pokrok, ktorý sme dosiahli v našich otázkach MOB. Dosiahli sme veľký pokrok v týchto veciach v partnerstve v tripartitnom systéme a postarali sme sa o to, aby sa tie veci dodržiavali. Potom, pokiaľ ide o slobodu prejavu v našej krajine, tak zistíte, že my tam nemáme žiadne e, obmedzenia. Môžete povedať všetko o každom. Takže treba sa postarať o tom, a my zdierame naše znalosti s partnermi v EÚ, aby vedeli, čo sa deje v našom kráľovstve. Ako sme povedali, my vítame parlament a EÚ, aby skúmali, čo sa deje v krajine, aby sme pracovali spolu na riešení problémov, pretože EÚ, a potvrdzujem, čo povedal veľvyslanec, je našim e, najsilnejším rozvojovým partnerom a nie je v záujme EÚ ro- zastaviť rozvojovú agendu. V záujmom EÚ je raz spolu s nami, teda umožniť aj nám raz a pokračovať v spolupráci. Prišli sme, lebo si to uvedomujeme, uvedomujeme si tu, e, toho význam a chceme pracovať e, pre obyvateľov Svazilandu. Svaziska. Ďakujeme za túto príležitosť, že sme sa mohli prísť a hovoriť s vami, pretože my vieme, že takto, touto rezolúciou, týmto uznesením e, sme neposkytli obraz o tom, čo sa naozaj u nás deje. Dobre, takže e, ja si blahoželám za tento dialog a ďakujem za e, vystúpenie. E, zástupcov Amnesty International, e, ktorým vždy dôverujeme. E, za tento príspevok im ďakujem a toto je dialog. E, Swaziland podpísal dohodu o ekonomickom partnerstvu v SEU a tiež je signatárom dohod z Kotonu a preto prostredníctvom týchto dohod dostáva a má aj vplyv, aby postupovala v oblastiach, ktoré pre EÚ sú zásadné, ako je napríklad sloboda prejavu a ochrana ľudských práv a ochrana proteckej činnosti svojich občanov. Preto tento dialog samozrejme bude pokračovať a my sme vám k dispozícii, eh, aby sme vám dali akékoľvek informácie, ktoré budete chcieť eh, nám dať. Eh, no samozrejme, parlament bude naďalej pracovať s súdami dôležitých inštitúcií a ja vám želám veľa šťastia pri rozvoji vášho štátu. Ďakujem pekne a tento blok uzatvárame.

Bonjour à, à tous et, et à toutes. Pozdravujem všetkých. Som naozaj veľmi poctená tým, že môžem predsedať tejto časti programu. A ďakujem kolegyni Valenciano za túto možnosť. Je to moja prvá moje prvé predstavenie v tejto roli a buďte so mnou trpezliví a som veľmi rada, že tu môžem byť. Ja som spomedzi tých mm, poslancov, ktorým záleží na situácii v Sudane. A dnes popoludní máme hearing o ľudských právach v Sudane. A tu, vychádz, tu vychádzame z uznesenia prijatého Európskym parlamentom na túto tému. Je mi teda naozaj veľkosťou, že tu mám Ami ktorý je protagonistom posledného uznesenia o Sudane v Európskom parlamente. E, bol 4 mesiace vo, väzaní, vo väzení a je pre nás naozaj cťou, že tu je medzi nami. Prišiel prvýkrát a dnes nemohol prísť, nemohol sa zúčastniť tejto akcie ani v kontexte oficiálneho vypočutia. Takže to najdôležitejšie je, aby nám pán Dún a pán McMcDany E, povedali, aká je situácia. Dávam najprv slovo pánovi Mekimedanimu, ktorý je ľudskoprávnym aktivistom, ako aj predsedom Konfederácie občianskej spoločnosti v Sudane a podporoval for Sudan, preto bol 4 mesiace vo vezení, Je okrem toho aj právnikom a celý život strávil vynaložením, e, teda celý život vynaložil na boj, pro, na, boj na ochranu ľudských práv. A chceli by sme chrániť nielen jeho, ale viacej takýchto aktivistov. A pre mňa je veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť takéhoto vypočutia. Pán McDani, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci parlamentne, parlamentného podvýboru Európskej únie pre ľudské práva, dámy a páni, vážení hostia, som veľmi rád, že, tu môže, že, ma pozvali, že si ma pozvali na toto zasadnutie o ľudskoprávnej situácii v Sudáne ako ľudskoprávneho sudánskeho aktivistu. Sudánci si veľmi uvedomujú túto zásadnú uh, otázku a postoj EÚ k nej v posledných rokoch. Najmä v otázke našeho hnutia zamier ľudských práv a slobody. Moji priatelia aj rodina s veľkou pozornosťou sledovali te, osobitné zasadnutie Európskeho parlamentu počas môjho súdu a uväznenia a Takýto postoj povzbudzuje ľudskoprávnych aktivistov na to, aby pokračovali v svojom boji, v svojej snahe na obranu ľudských práv a demokratických vlád. Ja a moji priatelia a ľud Sudánu vám budú vždy a rodina vám budú vždy vďační. Ako vyzerá otázka ľudských práv, trpenie Sudáncov? Iste viete, že Súčasný prezident sa dostal k moci po vojenskom puči v roku 89. O 26 rokov neskôr je e, stále pri moci ten istý prezident, tá istá jedna politická strana, tá istá štátna administratíva vidíme tu nárast islamu a arabizácie v krajine, ktorá je v svojej podstate mnohonáboženská, mnohokultúrna, mnohonárodnostná. Môžem povedať, že pred pučom Sudán ratifikoval niektoré dôležité medzinárodné dohovory, vrátanie listiny e, práv, dva dohovory, dohovor proti diskriminácii, ako aj dohovor Africkej únie o ľudských a národnostných právach. Ústava z roku 2005 obsahuje tieto dohovory ako svoju neoddeliteľnú súčasť popri listine, v ktorej sú tieto práva vymenované. Napriek tomu zbierka zákonov súčasne platná a uplatňovaná ide v opačnom smere alebo ide proti významu týchto medzinárodných dohovorov, ktoré majú chrániť. Máme takéto príklady, napríklad zákon o Národnej bezpečnostnej službe, naposledy z roku 2010, potom máme novelizáciu ústavy tohto roku v tejto súvislosti, kde sa zo spravodajských služieb stala vojenská organizácia. Takže militarizácia tajných služieb je zakotvená v ústave, pričom v demokratických krajinách tajné služby majú celkom iné postavenie a funkciu, zbierajú informácie, radia vládam a podobne, ale ústava Sudánu a zákon znamená, že tieto služby môžu vstúpiť, prehľadať, zatknúť a držať vo väzbe ľudí na samotkách bez obžaloby, bez možnosti návštev novín, literatúry, zlá strava, zlá voda, e, bez okien. To som sám zažil. A všetky tieto právomoci, ktoré má, má táto organizácia bez toho, že by mo- musela znášať dôsledky alebo skladať účty, nenesie zodpovednosť. Nemôžete ich žalovať. Ak by ste chceli ich žalovať za mučenie alebo za zlé zaobchádzanie, na to pov- potrebujete povolenie, súhlas riaditeľa organizácie, ktorý nikdy nedostanete. Ďalej, zákon o tlači konfiškuje noviny a na jeho základe sa väznia novinári a konfiškuje tlač po vytlačení, aby bola finančná rana ešte väčšia potom dochádza k obmedzeniu činnosti e, mimovládnych organizácií, nemôžu takmer nič robiť, nič nemôžu spraviť bez predchádzajúceho schválenia bezpečnostnej organizácie. Zákon o odboroch zrušil úplne e, odborárskú činnosť a nezávislosť. Všetky sú súčasťou príslušného ministerstva E, zákon o osobnom postavení zbavil ženy mnoho, mnohých ich práv, najmä e, pokiaľ ide o také islamizačné prvky alebo islamské oblečenie. Predsa decentné oblečenie potrebujeme všade. Neexistuje predsa nič také ako islamské oblečenie. Ide o jednoduché zastrašovanie a e, E, islám sa používa ako zamienka. Zákon o verejnom poriadku e, prenasleduje ľudí, ktorí majú oslavy a podobne. Zastrašuje ich, konfuškuje im majetok, mikrofóny a podobne. Všetky tieto veci vlastne konviškujú právo na slobodu a stanovisko. Taktiež je problém s mierovými zhromaždeniami. Peť alebo viac osôb predstavuje nezákonné zhromaždenie a môžu byť za to stíhaní. Takže pokiaľ ide o ekonomiku krajiny, musíme tiež povedať niečo na to, lebo hospodárske, sociálne a kultúrne práva neexistujú. Sudán je v situácii, keď zastali zahraničné eh, investície, žiadne úvery nie sú, dovoz, vývoz je eh, v negatívnej situácii, mena klesá a ľudia trpia. A vidíte mladých ľudí a vidia to, čo sa deje v Iraku a v Sýrii, tak nezabúdajme na tú tragédiu ľudí Sudanu, či už z konfliktnej oblasti alebo z miest, kde si nedokážu na seba zarobiť. Títo odchádzajú zo Sudánu cez, cez Libiu do stredozemné, na stredozemné more, kde často nájdú smrť. Pokiaľ ide o medzinárodné humanitné právo, my sme podpísali, ratifikovali štyri ženevské dohovory, vrátanie tej štvrtej o ochrane E, civil, občanov, civil, civilov v ozbrojených konfliktoch, ale musíte si len prečítať správy Amnesty International alebo Human Rights Watch kto, e, o vojne v Sudane, o tých štyroch regiónoch a o tých štyroch regiónoch. To hovorí, tu sa hovorí o bombardovaní civilného obyvateľstva, o znásilňovaní v hromadnom rozsahu. Okrem toho máme teraz to, čo sa nazývajú jednotky rýchleho nasadenia, čo je ďalšou milíciou tzv. Arabov proti tzv. Afričanom aby zničili kultúru a posvetné miesta, kostoly, domy a používajú náboženstvo ako zamienku na boj, ako už kolegovia skôr povedali na predchádzajúcich stretnutiach. Máme štyri také ohniska, ale v úradných je to nielen v tých správach, čo som spomenul, ale aj v správach Vysokého komisára pre ľudské práva OSN a to nie je niekto, koho by ste mohli nazvať antivolačo. Je to proste Vysoký komisár pre ľudské práva, teda nestranný a tam je informácia aj od UNAMEC. To je organizácia zriadená Bezpečnostnou radou a Africkou úniou, aby chránila civilné obyvateľstvo a správa úradu vysokého komisára, myslím si, že ľudia to musia vidieť. Musia vidieť tie zverstva po vzdušnom bombardovaní, tie kazetové bomby, znasilňovačky a vláda hovorí, že Junamik nemá žiaden mandát na to, aby riešili otázku ľudských práv, pokrývali ju, ale Junamik je zriadená spoločne Africkou úniou a Bezpečnostnou radou OSN. Takže tá otázka mandátu tu vôbec nevzniká, pretože Bezpečnostná rada robila všetko preto a patria tam aj nečlenovia OSN. Ešte chcem povedať niekoľko slov o tzv. dialogu medzi EU trojkou, ktorí pomohli z AU, ktorí zriadili pre dialog či už s opozíciou alebo občianskou spoločnosťou. V marci sa vytvorila iniciatíva na zriadenie podľa rezolúcie Africkej únie, ale vláda neprišla, nezúčastnila sa podujatia. a e, e, títo ľudia zriadili svoju organizáciu, ale Sudan neprišiel a povedali, že to je sudanský problém a teraz je situácia taká, že vlastne vôbec e, nemožno viesť žiaden dialog, lebo nie je ho možné viesť s kým. Opozícia hovorí, najprv musíme získať dôveru vzájomnú. Vláda hovorí, nie. My sme ochotní začať dialog s kýmkoľvek to príde. Takže to znamená, že vláda nechce byť účastná na takom fóre, kde by bola menšinou. A toto je presne ten problém, ten trň v pete vlády. Nechcú byť na stretnutiach, kde nie sú vo väčšine a vedia, že nie sú vo väčšine, lebo vládna strana nemá väčšinu v Súdane. Na záver chcem, dámy a pani, povedať, že ľudskoprávna situácia v Sudáne nikdy nebola horšia, či už na globálnej úrovni alebo v konfliktných oblastiach. juh sa utrhol, aby si vytvoril vlastnú republiku, ale súčasná nestabilita môže žiaľ viesť k takému podobnému osudu aj konfliktných zón. Takže tu je len o Sudánu, ale je tu aj ohrozenie jednoty krajiny a stability celého regiónu tak ako sme to videli vo viacerých afrických štátoch, nielen v Súdane, ale aj v Stredoafrickej republike a predtým v Somálsku, v Ruande a poznáte tie príklady. Medzinárodné spoločenstvo sa musí pomôcť sudánskemu ľudu, aby táto situácia skončila. Ďakujem vám za túto príležitosť, že som tu mohol prehovoriť a dúfam, že ten krátky čas, čo som mal v dispozícii, mi pomohol vás presvedčiť, aby ste stáli pri sudanskom ľude a pomohli mu v boji s, tým, s touto pliagou. Monsieur Mekimadani, euh, je crois que ceux qui sont là ne risquent pas d'oublier la tragédie du peuple soudanais et si nous... Ďakujem. Um, my nebudeme monitorovať, e, aby e, sa na sudanský ľud e, zabudlo. Je správne, že v medzinárodnom kontexte musíme to pripomínať a je dôležité, aby sme si pripomínali to, čo sa deje v africkom rahu a osobitne v Sudáne. Vieme, že vláda v Sudáne ďalej masakruje civilné obyvateľstvo, napríklad prostredníctvom Bob. Často hovoríme o utečencoch a o E, utečeneckej kríze. No nemali by sme zabudovať, že e, je tam viac ako 2,5 milióna vnútorných utečencov v Sudane a e, tých by sme mali zohľadiť v našich úvahách a mali by sme im dávať podporu v EÚ, keď hovoríme o tzv. kartonskom procese. Teraz dám slovo pánovi Sulidanovi Valdo. On je znalec, medzinárodný znalec, ktorý je známy celosvetovo hlavne za práce pre Human Rights Watch a on bol tiež raditeľ afrického programu e, medzinárodnej krizovej skupiny. On je špecialista pre africký roh a on nám môže veľa toho, čo povedať. Budeme ho pozorne počúvať. Members of the human rights ctení členovia podvýboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu, dámy a páni. E, ja som veľmi poctený touto príležitosťou e, vás e, dnes osloviť z touto situácie v Sudane. Môj kolega, doktor Medeny, naznačil, že Sudan má E, právny ramec, e, ktorý e, má všetky zásadné štandardy ľudského práva a ústavné záruky a listené práv, ktoré sú inspirované najlepšími štandardami, ktoré sa medzinárodne uznávajú. No, nie je to tento právny ramec, ktorý sa riadi prax vlády, ale je to pod prežitia a to prežitia silnejšieho na základe e, silného vojenského e, tlaku na mm, obyvateľstvo. Zatiaľ vám môžem e, načrtnúť len široký obraz o tom, ako, čo sa deje na Sudáne. Máme tu veľké porušovanie medzinárodného humanitného práca, k, práva, ktorý nastáva v konfliktnej oblasti ak Sudanu. To hovoríme o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti a toto sú každodenné reality e, v regiónoch postihnutých e, vojnov v južnom Kurdofan a v Blue Mile a v piatých federálnych štátoch Darfuru. Sedem zo štátov Sudánu teraz je vo vynimočnom stave e, kvôli snahe vlády. Sú tu hnutia, ktoré vyhlasujú mier v ich oblasti E, ktorá e, je založená na e, národnom podeli moci a podeli na bohatstve Sudanu, ktorý sa, ktorý sa ťaží v tomto regióne, ale nikde sa nevráti miestnemu obyvateľstvu. Takže sú tam obrovské porušovania humanitného práva vo vojnových oblastiach a tiež tu nastáva porušovanie politických zločinov v mestských oblastiach, e, kde ehm, tieto prípady už e, dostali príslušnú pozornosť, e, ale vedomosti o tom, čo sa deje v konfliktných zónach, nie sú potrebné. Dnes milióny Sudancov sú beťmi politiky vlády a tu by som chcel to načrtnúť veľmi stručne. Sú tu porušovania v kontexte v súvislostiach e, jednotlivých štátov v rámci Sudanu a e, stratégia vlády sa spolieha na vojenskú stratégiu a panel expertov v Sudane OSN e, sa definovala politikou, ktorá je založená na kolektívnom trestaní obcí a dedín, z ktorých sa predpokladá, že pochádzajú vodcové opozície alebo kde pôsobia. Tiež e, to spočíva v e, nutenom presídľovaní týchto obcí a e, v dušnom bombardovaní skupín, keď sa identifikujú ich poloha. A tiež informovali bezpečnosť rodové sen, že tieto útoky sú doprevádzané vysokým počtom vražd a e, toto e, v skutočnom vyjadrení e, znamená, že v roku 2013 počas ťaženia počas letnej kampane sily rýchleho nasadenia, ktoré sú špeciálne sily pod priamým velením Sudanskej národnej bezpečnostnej agentúry, ktorí pochádzajú z bývalých militantov z Darfuru, ktorí e, sa zúčastnili na e, etnických čistkách v 2004 a ktorí sú teraz recyklovaní a e, do bežnej sily Sudanskej národnej bezpečnostnej agentúry počas presilenia do hôr Nuba oni utočili na mnohé dediny a presilili e, cieľov, e, tiež plienili e, a tiež boli podporení sudanským letectvom a delostrovactvom. A do mája boje skončili a Úrad pre utečencov OSN odhadol, že 116 tisíc ľudí eh, bolo eh, nutené presídlených v dôsledku eh, podpory Syrýchov nasadenia na dediny. Nehovoríme o boji s zborencami, na ktoré má vláda právo, ale útok na civilov ako súčasť vojenskej stratégie považujeme za žiadame medzinárodné spoločenstvo, aby e, sudanskú vládu bralo na zodpovednosť. E, v maji 2014 tie isté sily rýchleho e, nasadenia zautočili na 23 dedín v oblasti Niertina a v dôsledku toho to boli tisícky, asi 30 tisíc ľudí presídlených podľa správy bezpečnosti radio SN. Opäť tieto sily boli v januári nasadené v oblasti Diabol Mara a tieto zautočili na dve frakcie sudanského e, hnutia oslobodenia a zároveň utočili na dediny a 41 tisíc ľudí bolo opäť e, presilených a ich majetok bol plenený. A um, toto plenenie a um, zámer e, na politika týchto ľudí e, vytlačať e, a ich nutiť k životu v táboroch je strategická neustála politika vlády za posledné 30 ročia. A oni považujú um, ehm, týchto deničanov za podozrivých eh, len preto, že sú zrovna k etnickej skupiny ako eh, zbornecké hnutie v tejto oblasti. My teda žiadame Európsky parlament, aby um, odsúdil všetky porušenie ľudských práv um, všetkými stranami v konflikte v Sudane, aby odsudili e, činy, kedy e, títo ľudia, dedinčania a dediny sú predmetom útoku a e, sú vytrvalé letecké útoky na civilné mm, ciele. Vláda bombarduje kostoly, aj sklady potravín, aj konvoj potravín a Dôsledok to je, že e, dnes e, je 50 tisíc ľudí, ktorí sú ohrození hladomorom v oblastiach, e, ktoré sú v držbe hnutia oslobodenia Sudanu a preto my naliehavo vyzývame Európsky parlament, aby tlačil na vládu Sudanu, aby skončil s útokmi na civilov a infraštruktúru ktorá je potrebná na ich prežitie a ktorá je potrebná podľa medzinárodného práva, aby umožnil humanitný prístup eh, do oblasti, ktoré sú pod kontrolou SPLMO. Je dôležité, aby eh, tlačili na skončenie tejto humanitnej blokády, pretože kartu uplatňuje veľmi prísnu humanitnú blokádu, vrátane obchod eh, obchodu a obchodnej výmeny e, v oblastiach pod kontrolou vlády a pod kontrolou zborencov na tzv. mierových trhoch. A nedávno vláda vydala vyhlášku, ktorá zakazuje taký obchod a ohrazuje tých, ktorí dnes zapoja s trestom smrti a s havením majetku a e, doživotným trestom odnetia slobody je jeden aspekt vojne v Darfure a to e, spočíva v medzikmeňových bojoch. Vláda e, nabrala tak veľa e, milícií od rôznych kmeňov v Darfure, väčšina z nich je arabského pôvodu, ale nie všetky, že až dnes stratila tú kontrolu nad týmito miliciami, pretože bolo zniženie e, príjmu, e, príjmu vlády e, po znižení príjmov z predaja ropy. A dnes títo ľudia fungujú ako lúpežníci na cestách a lúpežníci v bankách a bojujú proti sebe a bojujú z dôsledku zabrania pôdy, vypasenia územia a budem vám tri príklady týchto bojov v Darfore. v januári 2013 e, v boji medzi bojovníkmi o vlastníctvo alebo prístup e, k e, náležiskám zlata prišli o tisíc civilov a bojovníkov. Milície, ktoré nich útočili, nepripustili, nepriznali svoje straty a v boji medzi Jošom Miseria na jednej strane a Salmat na druhej strane v 2013 tisícky boli e, obeťami nuteného presídlenia, ktorí boli vyhnaní z ich e, kmeňovej pôdy a na oboch stranách konfliktu. To ehm, boli e, príslušníci milícií, ktorí boli e, vycvičení a vyzbrojení vládou Subanou a opäť potom išli um, do uh, vojny uh, v auguste 2013 a v maji tohto roku na oboch stranách bolo zabitých 920 ľudí a v bojoch v maji tohto roku v jednej lokalite v Majland to viedlo k presídleniu 50 tisíc ľudí a ja sa snažím argumentovať, že uh, toto e, medzi e, kmeňové boje priamo sú e, živné politikov Sudanu, ktoré používa nástroje na militarizáciu a vláda preto je ochotná akceptovať postranné škody na civiloch, vrátane plenenia a zničenia čo e, hlavne postihuje kmene arabské pôdu v Darfore. Toto je rovnaký zločin ako ten, ktorý e, e, presídlil 2,5 milióna ľudí do utečenských táborov v 2003 a 2004 a je to vecou medzinárodného spoločenstva a my vyzývame Európsky parlament, aby bral Sudan na zodpovednosť za militarizáciu civilov a kmeňov v Darfore, e, čo viedlo k úplnému e, rozbitiu štátnej moci a inštitúcií a vedlo to k masovým vraždám a nutenému presídleniu, s čím e, sudanská vláda nerobí nič, aby to zastavila, pretože to robia jej vlastní bojovníci a vojaci a kolega hovoril o porušovaniach e, slobody prejavu a zhromažďovania a význania. Nebudem ja o tom hovoriť, no chcem povedať na koniec, že e, isté veci nastali aj tento týždeň a tento týždeň e, noviny Khartoum v nedeľu boli e, zhabané, pretože e, tam e, mali e, karikatúru, ktorá sa vysmiala z vlády e, pred voľbami a e, oni e, to zavali ich náklad po vytlačení a takto spôsobili ekonomickú škodu tým, ktorí kritizujú vládu. Piatok takto týždňa vláda tiež e, zhabala a Národná bezpečnostná informačná služba zabala sudálne noviny po vytlačení kvôli tomu, že investigatívny novinár vyjadril škandál o e, hromadnom znečistení pitnej e, vody e, Bieleho Nilu a on bol na krátku dobu zatknutý a vypočúvaný a snažili sa takto potlačať slobodu prejavu a zhromažďovania v Sudáne. Zatiaľ toľko. Merci beaucoup. Excusez-moi de faire le gendarme. Ďakujem vám. Ak ešte budeme mať čas, ehm, tak by sme mohli rozvinúť e, rozprávu, ale nechcem e, teda, aby to vyznelo e, nevďačne, ale budem musieť obmedziť rečnícky čas. No, v každom prípade by som sa chcela vyjadriť k jednej veci. Vy ste hovorili o zločinoch proti ľudskosti a a e, páchatelia týchto zločinov sa nakoniec mohli beztrestne stiahnuť do Južnej Afriky. Minulé, minulú jar sa konali e, tzv. voľby skôr také e, fingované voľby. A to viedlo k e, veľkému počtu zatknutých ľudí a takisto tam bola silná cenzúra médií, to treba pripomenúť. dvaja e, predstaviteľa opozície boli odsudení a popravení na námestí, na verejnosti. To treba takisto pripomenúť. Takže toto sú symbolické akty, ktoré nemožno e, nechať bez odozvy. Takže teraz sa pýtam, kto z kolegov chce sa vysloviť. Chcela by som e, našim hostom e, povedať, že máme veľmi intenzívny program rokovania na dnešné popoludnie spoločne s kolegami Zafet, e, takže nemáme veľa času na e, e, vyjadrenia. Takže pani Valenciano, prosím. Budem hovoriť po, španiel, po španielsky, takže asi budete potrebovať preklad. A rozumiete po španielsky? Aha. No, v prvom rade... <laughs> En primer lugar. V prvom rade chcem sa vám poďakovať za to, že ste prišli na náš podvýbor a na to, že ste sa s nami podelili o tieto informácie a analýzu. Je to strašné, čo sa deje vo vašom štáte a po druhé, chcem, aby ste vedeli, že pani Veržia je aktivistka v mnohých oblastiach, no samozrejme v Sudane. A preto máme tu e, veľmi e, dôležitú e, poslankyňu e, na e, fronte boja za demokraciu a e, keďže je tu aj zastupkynia e, Európskej služby pre zahraničnú činnosť, chcem sa pýtať, čo si myslíte, že musí bezprostredne urobiť Európska únia? E, v súvislosti s politickým procesom vo vašom štáte. Teda, či môžeme to hovoriť o, o politickom procese alebo o e, jeho degradácii. Čo chcete vidieť zo strany e, Európskej únie, aby sme sa pokúsili výjsť z tmavého tunelu, v ktorej sa nachádzate? Čo očakávate od Európskej únie? aby sme my si mohli našu prácu vykonať. Je vais compléter... Euh, Dobre. Na doplnenie kolegyne Valenciano. Vy ste nás upozornili na to, že vláda vytvorila rôzne milície, ktoré nie sú úplne pod kontrolou. Európska únia momentálne rokuje o kartúnskom procese a tu sa hovorí aj o boji proti pašovaniu ľudí a obchodom s ľudskými bytostiami. E, diskusia sa koná s vládou e, máme teda ciele tohto typu. Čo si myslíte o týchto cieľoch v politickom a, a právnom kontexte? Ďakujem. E, čo by Európska únia mala urobiť? E, teraz, ako som povedal, sme v takej slepej uličke, pokiaľ ide o politickú situáciu v Sudane Európska únia má vedomosti a znalosti a dala 90 dní Sudánu na e, rozbehnutie e, komplexného dialogu a, a na stretnutie v e, ústredí Európskej únie v Addis Abebe. A to je po prvý raz, pokiaľ viem, čo Európska únia vlastne dala takéto ultimátum. E, Prepačte, odpravuje sa EU, e, e, to znamená Africká únia, takže 90 dní, to, to je termín, ktorý sa podobá ultimátu. To je poprvýkrát, čo vlastne jeden zo zakladajúcich členských štátov Africkej únie dostal takéto ultimátum. A Uh, Hovorilo sa nakoniec o tom, e, že to všetko má ísť na Bezpečnostnú radu OSN a že sa to bude riešiť podobne ako e, iné uznesenia na pôde Bezpečnostnej rady. Takže situácia je jasné, jasná. Ak to takto bude, tak E, potom v oktobri ten dialog vlastne bude dialog medzi hluchými. E, máme tam len vládu, bude tam len vláda, jej spojenci, ale nebude tam politická opozícia e, a bojovníci za ľudské práva a občianskú spoločnosť. Takže vlastne vláda tvrdí, že je 86 z politických strán. Neviem, kde na to prišli Viete, na to, aby sa vytvorila strana, musí byť aspoň 5 ľudí. Takže 10. Eh, oktobra eh, teda má prebehnúť niečo, čo vychádza, vychádza z, týchto, eh, z tejto situácie. A neviem, čo potom urobia po tých 90 dňoch, keď uplynie tá lehota, čo urobí EU v takom prípade. Jednou z hlavných priorit e, služby pre vonkajšiu činnosť Európskej únie je najmä vytvárať e, tlak na vládu Sudánu, aby ukončila humanitárnu bloke, blokádu príslušných oblastí a južných oblastí a potom poskytnúť e, prístup humanitárnym organizáciám do tejto oblasti E, tento rok e, bolo veľmi náročné e, daždivé obdobie dažďov a ľudia už vykazujú závažné známky podvýživy. Takže tie misie v teréne budú čeliť ešte závažnejším výzvam vzhľadom na nízky výkon polnohospodárstva a schopnosť miestnych komunít prežiť bola veľmi oslabená v dôsledku 5 rokov e, neustáleho embarga zo strany vlády a e, nemohli e, sadiť, nemohli ani zožať úrodu. A to v dôsledku bombardovaniu klastrovými bombami zo strany vlády. To je zdokumentované, že v Darfúre sa používali takéto bomby. A na Modromile takisto. A účelom takéhoto bombardovania je práve vyvolať hladomor. Potrava a ďalšie veci na prežitie, to je to, čo je potrebné i hneď. Netreba k tomu povedať viac. Prioritou by malo byť zachrániť ľudí. A um, pokiaľ ide o chartumský proces, e, Sudán je e, tranzitnou krajinou pre ľudí z afrického rohu. Je potrebné teda, aby tam vznikli miesta, ktoré sú schopné ubytovať týchto migrantov to uznala aj Európska únia, ktorá vníma potrebu e, regulovať tok migrantov v Súdane. E, príliv ľudí zo Severnej Afriky na, južnú, na južné brehy Európe, Taliansko a e, Cyprus napríklad, nakoniec ukazuje, že je tam veľa Súdancov aj Eritrejcov je celá stratená delegácia mladých mužov a žien z Darfúru, ktorí nemajú absolútne žiadne príležitosti eh, a možnosť žiť normálny život v Sudáne v dôsledku diskriminácie a sú ochotní riskovať vlastný život len preto, aby eh, sa dostali na druhý breh Stredozemného mora a našli príležitosti v Európe. Takže Sudán je súčasťou tohto problému a má aj svoje zodpovednosti za to, že vlastne vyháňa mladých ľudí z krajiny. Mladí ľudia, ktorí e, majú odborné vzdelanie, aj tí opúšťajú Sudán, pretože nie sú schopní nájsť si zdroj slušnej obživy a riskujú svoj život pri e, e, snahe prekročiť Stredozemné more. Takže Sudán týchto ľudí vlastne vyháňa a to aj protirečí argumentu sudanskej vlády, že je len e, transitnou krajinou. Ďakujem. Ďakujem, doktor Baldo. A pán Medany možno ešte na niečo pozabudol, takže mu dávam ešte ďalšie dve minúty. Som hovoril o Ženeve a Rade bezpečnosti. a väčšina nás sa zhodne asi, že potrebujeme budovanie kapacít a podobne. To, a to je ten bod 10. A to, to, to nie je budovanie kapacít a technická e, spolupráca. Bohužiaľ, ja mám taký pocit, že to, že bol e, E, výbor pre ľudské práva nahradený radou bol e, ten, že, tá, e, že ten výbor bol spolitizovaný. Ale chcem povedať, že mnoho ľudí hovorí, že ak tam má zostať článok 10, musí tam byť aj vyšetrovací výbor a musí byť sprevádzaný ten článok existenciou takého vyšetrovacieho výboru Takže takýto vyšetrovací výbor by bol niečo, čo by skutočne svetu povedal, aká je pravda. Moja Vláda môže tvrdiť, že nemá žiadne problémy a podobne, ale pravda je, že my máme obrovské problémy, vnútorné vysídľovanie, hladomor a podobne, takže o to ide. Je vais donner la... Dobre, ďakujem. A teraz dám slovo ESVČ, službe pre vonkajšiu činnosť. Doktor Presler, prosím. Ide tu o centrum Simon Scotch, na prevenciu genocíd. Táto tabulka bola nedávno publikovaná a podľa tohto materiálu je práve Sudán v Afrike miestom, kde je najvyššie riziko genocídy e, po e, Birme, Barme. Takže toto je publikácia, ktorá e, vyšla včera, ak sa nemýlim. Takže zastupca E SVČ a pod a, a konkrétne pracovník e SVČ, ktorý sa zaoberá práve e, problematikou afrického rohu. Máte 4 minúty. Ďakujem za slovo a chcel by som poďakovať aj hosťom, ktorí sa dnes vyjadrili za analýzu a názory. My sme do značnej miery podobného názoru Dnešné vypočutie o ľudských právach v Sudáne prišlo v pravý čas, pretože sme s členskými štátmi EÚ minulý týždeň na rade diskutovali o trendoch ľudských právach v Sudáne a to vychádzalo zo správy e, vedúcich delegácií misií Európskej únie v Kartume e, celý rok e, to zbierali. Títo vedúci delegácií e, misií v Chartume dospeli k veľmi podobnému záveru, ako sme si vypočuli dnes konkrétne, že situácia ľudských práv v Sudane nevykázala žiadne celkové zlepšenie, ba naopak zhoršila sa v niektorých oblastiach. Preto sme veľmi vďační za to, že sme mohli dnes prísť na toto vypočutie. Pani predsednička, vy viete, že politické vzťahy EÚ-Sudán sú veľmi e, složité. Ide tu o ICC prezidenta Bašíra. Sudán sa rozhodol neratifikovať e, dohodu z Kotonu o partnerstve. To m, zaťažuje spoluprácu, e, pokiaľ ide o rozvoj, obmedzuje to dialog, ktorý by sme mohli nadviazať e, so zástupcami vlády a e, na tomto pozadí jasne vyvstáva následovné, a na tom myslím, že sa takisto zhodneme, že totiž táto krajina potrebuje hlboké a komplexné politické zmeny, aby e, e, sa do nej vrátil mier, zmierenie a rozvoj. Všetky národné a medzinárodné snahy o, tieto, o naplnenie týchto cieľov si samozrejme zasluhujú našu podporu. Chcel som ešte urobiť poznámku k chartumskému procesu. Je pravda, že Sudán je dôležitá krajina z hľadiska migrácie a nie je to len tranzitná krajina, ale aj krajina pôvodu. Pán Baldov už povedal toto, je to aj cieľová krajina pre migrantov a utečencov z iných e, krajín afrického rohu. Chartumský proces teda, a to je regionálne fórum pre dialog krajín e, afrického rohu o migrácii, je teda podľa nás dôležitou príležitosťou, aby sme diskutovali o o e, Sudania, o, so Sudanom o e, základných príčinách migrácie, konkrétnych e, e opatreniach pri, na zlepšenie o životných podmienkach vo všeobecnosti a ich zlepšení a to s cieľom riešiť e, spoločne s vládou Sudánu. To, čo by sme ináč riešiť nemohli. Preto sa veľmi tešíme na konkrétny, veľmi konkrétny dialog v rámci kartonského procesu. A po druhé, pani Pesnička, k národnému dialogu. Veľmi nás sklamalo, ako sa tento dialog dostal do slepej uličky. Európska únia bola veľmi aktívna, snažila sa sprostredkovať dialog, pomôcť, aby sa národný dialog konal v konštruktívnej atmosfére. Zdôrazňovali sme, že musí byť inkluzívny. Tento dialog vydali sme v tomto zmysle niekoľko verejných vyhlásení. Podporujeme rolu Africkej únie vo vzťahu k tomuto národnému dialógu a špeci- e, osobitný e, vyslanec Európskej únie v e, zástupca Európskej únie v Africkom rohu takisto zohráva špecifickú rolu v tomto procese. Ďakujem vám za túto príležitosť. Prepačte, obvykle sa toto nerobí, ale Mám rada presné informácie a preto využijem svojho predsedníctva. Svoje predsedníctvo. Vy ste chceli odpoveď na kartúnsky proces. Povedali ste, že treba vychádzať z dvoch projektov. Chartumský e, proces, pokiaľ viem, stojí na dvoch pilieroch. V prvom rade informácie od občanov z rôznych e, krajín e, chatrického rohu a e, potom je tá, to boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Zdôrazňujem opäť, ako chcete konkrétne reagovať? Ja pracujem aj vo výbore LIBE a preto sledujem otázky migrácie veľmi zblízka. Sudán je krajinou pôvodu, e, cieľovou krajinou aj tranzitnou krajinou. Situácia tam je teda veľmi zložitá. Zaoberáme sa aj ľudským, v prvom rade ľudskými právami. A tie nemožno v tomto kontexte ignorovať. Čo môže teda Európska únia urobiť e, pre e, zlepšenie situácie ľudí v Sudáne, aj pokiaľ ide o ich politické práva. Chartumský proces to je mierový proces a Únia by mala dať nejakú medzinárodnú legitimitu Elbašírovi. Ale bo inými slovami ja dosť dobre e, nechápem, aká konkrétna politika sa uplatňuje, aké sú vlastne projekty konkrétne. Chartumský proces je fórum pre dialog v prvom rade. E, sú tam všetci reprezentant, zástupcovia zúčastnených krajín z Európy, Afrického rohu. A je to aj fórum, kde by sa mali dohodnúť konkrétne projekty za ideálnych podmienok v kontexte chartúského procesu už sa prebehli prvé stretnutia, zaobrali sme sa návrhmi prvých projektov z oboch strán, zo strany krajín z regiónu a aj Európskej únie. Ešte sme nedosiahli e, bod, kde sa diskutuje o konkrétnych projektoch. Vo všeobecnosti však je chartumský proces, najmä zameraný na boj proti nelegálnemu obchodovaniu s ľudskými bytostiami, takže tieto projekty sa zameriavajú na zlepšenie situácie v tomto smere. A v širšom kontexte ide o súčasť dialógu s africkým rohom, Sahelom a ďalšími juhoafrickými krajinami, a ďalšími krajinami rohu Afrika. V Lavalete na samite komisia predloží návrh na zverejnecký fond pre, túto, pre tento región. Je to veľmi dôležitá čiastka na financovanie projektov, na zlepšovanie životných podmienok a na boj proti základným príčinám migrácie v eh, tých dotknutých krajinách. Eh, eh, to je Sahel, mm, Africký roh a Južná Afrika. Neviem, či chcete ešte viac informácií o tomto. Ďakujem vám. Ďakujem za, tieto, za toto spresnenie. Na samite vo Valete pôjde oveľa. E, treba však v každom prípade sledovať v prvom rade mierový proces, to je základné, to je, to je dôlež, naj, najdôležitejšie. Chcem takisto poďakovať doktorovi Roncovi za prácu priamo na, v teréne a zároveň chcem poďakovať doktorovi Baldovi, našim hostom doktorovi Baldovi a Obzvlášť chcem poďakovať e, pánu Meky Medanimu za to, že sa mu aj podarilo prísť sem e, napriek všetkým prekážkam a že e, si našiel príležitosť takto rokovať s Európskym parlamentom. Ďakujem vám. Parfait, vous me reprendrez comme ça. je suis désolée. C'est la vie. Donc bonjour. Euh, bonjour. Dobre popoludnie każdemu. Chceli sme zorganizovať hearing ešte pred oslavami Svetového dňa na odstránenie trestu smrti. Myslím si, že nemusíme zachádzať do detajlov záväzku parlamentu a odhodlaniu parlamentu pracovať na odstránení trestu smrti. Parlament je mimoriadne oddaný tejto veci. Máme veľmi často uznesenia, Veľmi často upozorňujeme na to, že je potrebné odstrániť trest smrti a dosahujeme určitý pokrok, ale máme aj oblasti, kde sme utrpeli straty. Počet krajín, kde je trest smrti zakázaný, stúpa je tam aj niekoľko štátov zo Spojených štátov amerických, ale potom máme aj negatívny vývoj, napríklad v Ázii. A myslím, že vy sa zameráte, zameriate hlavne na Áziu, kde vidíme uplatňovanie e, trestu smrti najmä v dôsledku boja proti drogám a pašovaniu drog a objavuje sa v krajinách, kde bolo predtým moratórium. Takže je potrebné, aby sme sa aj v tomto parlamente e, zamerali na to, že by sme si urobili takú inventúru tejto situácie. A ďakujem vám veľmi pekne za to, že nám pomáhate v tejto práci. Máme tu Davida Nicholsa z Amnesty International a je tu aj Dan Dolan, ktorý je zo Spojeného kráľovstva za organizáciu Reprieve a bude hovoriť o uplatňovaní trestu smrti v boji proti obchodovaniu s drogami. A mis, pán Nicolas Perron je programový riaditeľ Ensemble contre le peine de mort, to je proti trestu smrti, a bude hovoriť o situácii v rôznych regiónoch. Takže najprv David Nichols, Máte na to 10 minút na tieto prezentácie. Ďakujem. Takže začnem len s pár slovami o všeobecnom trende využívania trestu smrti vo svete a kolegovia budú potom hovoriť konkrétnejšie o jednotlivých veciach. Máme aj dobre správy. Dneska je už na svete 140 krajín, ktoré sú abolicionisti v teórii alebo v praxi a stále menej a menej krajín uplatňuje trest smrti. Máme štatistiku za minulý rok 2014 a v tom roku sme zaznamenali 607 e, poprav v 22 krajín sveta a vieme, že najmenej 2466 ľudí z 55 krajín bolo odsudených na smrť. Čiže t- nie je v tom zahrnutá, ale Čína, takže to je vo veľkej zátvorke. Čínu sme nezahrnuli do statistiky od roku 2009, lebo sa nemôžeme spolahnúť na žiaden spolahlivý zdroj štatistiky v Číne. Krajina nevydáva oficiálnu štatistiku, žiadame ich stále, aby tak robili, ale nie sú ochotní. Avšak môžeme povedať, že tisícky ľudí sú popravovaní alebo odsudení na smrť v Číne každý rok. A je to viac ako v ostatných častiach sveta dokopy. Takže Vidíme tu jasný trend e, poklesu uplatňovania trestu smrti na svete. Najviac poprav sa deje v piatich krajinách. To je Čína, ako som už povedal, Irán, Saudská Arábia, Irak a Spojené štáty. Tu v Európe Bielorusko je jedinou krajinou v Európe a Strednej Ázii, kde je trest smrti Afrika je región, ktorý zaznamenal najväčší posun k zrušeniu trestu smrti. Len tri krajiny e, realizovali minulý rok popravy, teda v roku 2014. To je Rovníková Gvinea, Somálsko a Sudán. USA sú jedinou krajinou na Amerike, kde sa robia popravy a ich popr- čet poprav v roku 2014 tiež klesol je to, celkový pokl- je to celkový vývoj poklesu v posledných rokoch v USA. Avšak Ázia a Blízky východ a Severná Afrika sú najproblematickejšie regióny na celom svete, keď ide o trest smrti. Videli sme nárast poprav a na Blízkom východe a Severnej Afrika, Iraku, Iráne a v Saudskej Arábii je viac ako 90 e, poprav z celého regiónu. Keď si pozrieme rok 2015, aké sú trendy, aké sú trendy v prvých mesiacoch tohto mesiaca, vidíme pozitívne aj určité znepokojujúce trendy na celom svete, negatívne je poprvé vidíme e, začatie poprav, obnovenie poprav v Indonézii, Pakistan E, tiež zaznamenal nárast a môže byť mm, o chvíľu číslom 1 v počte poprav. Indonézia a Pakistán používajú trestná činnosť a terorizmus ako e, ospravedlnenie znovu zavedenia trestu smrti a poprav. Irán prekročí údaje z roku 2014. Došlo k nevydanému nárastu. Takmer 700 ľudí bolo popravených za menej ako 6 mesiacov, alebo teda za 6 mesiacov tohto roku. Ak toto bude pokračovať, tak dojde k vyše tisíc e, ľuďom, ktorí boli popravení. A keď o tom hovoríme v e, európskom kontexte a nových vzťahov s Iránom, a tu je dôležité, aby v tomto novom vzťahu s Iránom sa tento problém od začiatku riešil. Po tretie, Sádzka Arábia už popravila viac ľudí v tomto roku než v roku 2014. Potom došlo k nárastu poprav takému v Sádskej Arábii a možno ste videli, že sme o Sádskej Arábii minulý mesiac vydali správu 175 ľudí bolo popravených za menej ako rok. Spolu so všetkými ostatnými porušeniami ľudských práv v tejto konkrétnej krajine skutočne nastal čas na to, aby EÚ prehodnotila svoje vzťahy so Saudskou Arábiou a ľudské vzťahy by sa mali stať jadrom týchto vzťahov. Teraz to, čo sa stalo pozitívneho. Videli sme aj pozitívny vývoj v roku 2015. Poprvé, Máme teraz tri krajiny, ktoré zrušili trest smrti v prvých troch mesiacoch roku 2015, Madagaskar, Fidži a Surinam. Ďalšie dve krajiny sú takmer pri zrušení trestu smrti, je to Mongolsko a Južná Korea. A ako som už spomenal, spomenul, zrušenie trestu smrti v USA naberá na sile. Nebraska zrušila trest smrti, stala sa 19. štátom v USA, kde zrušili tento trest tie krajiny, ktoré popravujú, sú menšinou a viac ako polovica krajín na svete zrušila trest smrti už teraz. Ako vyzerá budúcnosť a čo môžeme robiť, aby sme bojovali proti trestu smrti, najmä v tých krajinách, kde sa to drží a kde dochádza k nárastu alebo zakotveniu trestu smrti stále viac a viac. Musíme byť zreteľní v našich verejných vyjadreniach a musíme povedať jasne, že poprava trest smrti je porušenie ľudských práv a preto musí byť zrušená. A takto môžeme pomaly prispievať k zrušeniu trestu smrti a musíme s nimi pracovať e, v posilnenom dialogu, aby bolo jasné, že uplatňovanie trestu smrti e, neznamená beztrestnosť trestnej činnosti. Ako by sa to mohlo spraviť? Aké kroky by mohli urobiť mimovládky, parlament a EÚ ako celok? Poprvé, Jeden cieľ treba posilniť a to je systém trestnej spravodlivosti a dodržiavanie medzinárodných e, mluv, dohovorov v krajinách, kde je trest smrti, vrátanie minimálnych štandardov. Mnoho štátov, kde je ešte trest smrti, to používajú v, poru, e, e, v protiklade alebo v porušovaní medzinárodných zákonov a dohôd. Máme nezákonné alebo nespravodlivé súdne pojednávania, mučenia na získanie, získanie priznania Afganistan, Bahrán, Bangladeština, Egypt, Irán, Irak, Severná Korea, Sádzka Arábia. Máme ďalej krajiny, kde sa používa trest smrti pri mladistvých, napríklad Egypt, Irán, Maledivy, Nigéria, Pakistán, Sádzka Arábia, Sri Lanka a Jemen Ďalej máme iné krajiny, kde popravujú ľudí s duševným alebo iným eh, nedostatkom Indonézia, Japonsko, Malajsko, Pakistan, Trinidad a Tobago a USA. V iných krajinách trestné činy iné ako úmyselné zabitie eh, sa stávajú tiež predmetom uplatnenia trestu smrti, napríklad pri E, trestaní trestných činov spájaných s drogami a trest smrti sa veľmi často používa aj veľmi neproporcionálne voči chudobným a menšinám. Druhým, druhou cestou, ako pracovať s takýmito krajinami, snažiť sa pomaly ukončiť trest smrti, je e, ukončenie E, mandatórnych trestov smrti, ktoré sa stále dáva, e, ukladajú a jednoducho tu nie je žiadna možnosť zohľadniť osobnú situáciu konkrétneho pachateľa alebo trestného činu. Tieto povinné tresty smrti sa ukladajú na Barbadose, v Iráne, Malajzia, Pakistán, Singapur a Trinidad a Tobago. Tobago. Po tretie, mali by sme sa snažiť o znišenie rozsahu, kde sa môže uplatniť trest smrti v krajinách, kde ho majú. Vidíme totiž, že ľudí odsudzujú za smrť za veľmi vágne definované trestné činy terorizmu, blasfémia, zrada, spolupráca so zahraničnými subjektami a ďalšie činy bez toho, či viedli k strate života alebo nie, bez ohľadu na to Takže témou tohto roka, tohto dňa proti trestu smrti tento rok je naozaj e, veľmi vhodne vybratý termín a mali by sme sa snažiť využiť aj osobitné zasadnutie OSN valného zhromaždenia E, ktoré bude riešiť drogový problém. Po štvrté, potom sú tu určité mýty, ktoré sa viažu na trest smrti. Nemáme žiaden dôkaz, že by trest smrti viac odstrašoval ako väzenie. Mnoho vlád na svete je presvedčených, že vyriešia naliehavé sociálne a politické problémy tým, že popravia niekoľko alebo niekoľko stovák väzňov. Mnoho občanov v mnohých krajinách si ešte stále neuvedomuje, že trest smrti neposkytuje spoločnosti žiadnu ďalšiu ochranu, ale len jej brutalizáciu. A napokon to je na záver. Musíme podporovať miestne iniciatívy na zrušenie, ako aj verejnú opozíciu voči trestu smrti tam, kde existujú a treba ich posilniť, buď tým, že spolupracujeme s miestnymi organizáciami, inštitúciami, skupinami a jednotlivcami, aby sme podporili debatu a pretlačali zrušenie, vrátanie tých medzikrokov, čo som uviedol a keď budeme pracovať s miestnymi organizáciami, poskytneme im technickú pomoc, posilníme systém trestnej spravodlivosti a ak sa stane zrušenie dôležitým krokom v zmene trestnej justície od retribúcii k, e, k reštaurácii, k obnove a rehabilitácii, tak dosiahneme úplný súlad ľudskými právami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. A teraz dám slovo našemu ďalšiemu rečníkovi, ktorý bude hovoriť. E, a je to pán Dolan. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, David, aj Amnesty za túto prezentáciu, ktorá nám veľmi, poskytla veľmi dobrý prehľad. Áno, trest smrti globálne je na ústupe, ale vidíme aj veľmi, e, veľmi opačný trend v prípade trestných činov spojených s drogami a ešte sme tu nedosiahli nejaký e, bod zlomu pri trestných činoch spájaných s drogami. Ako vedúci inštitucionálny e, hráč zohráva EÚ veľmi dôležitú úlohu pri snahe zvrátiť tento vývoj a Európa je naozaj veľmi hlasná na medzinárodných fórach a má zásadný postoj proti trestu smrti za drogové trestné činy. Žiaľ, je tu jeden veľmi dôležitý faktor, ktorý ohrozuje náš e, európsky boj. A to je že európske štáty a komisia sú, naj, sú najväčšími donormi pre operácie boja proti drogom v Iráne, v Pakistane a to vedie k systematickým popravám chateľov. To znamená, ak Európa chce zostať hlavným hráčom v takýchto Eh, v tej, tomto boji, tak sa musí vyhnúť tomuto protikladu agresívneho boja proti eh, eh, trestným činom spojených s drogami, ktoré v týchto krajinách trestajú smrťou a takto vlastne podporuje túto situáciu. Aj situá- takéto popravy aj v situácii, keď sa to prieči medzinárodnému právu. Uh, je to jednoducho nie dilema, ale otázka realizácie existujúcich záväzkov. To všetko sa dá dosiahnuť. Môžeme spolupracovať s krajinami ako Irán a Pakistan boji proti drogám, ale e, musíme neustále zdôrazňovať, že trest smrti je neprimeraný. Ak, sa nám to, ak to chceme dosiahnuť, musíme konať rýchle, pretože sa vyjednávajú nové podmienky pre štáty, ktoré popravujú v ten, e, tento týždeň Musíme vyslať heslo, že Európ, e, správu, že európsky daňoví poplatníci nebudú posílať peniaze tam, kde sa porušujú naše základné hodnoty. Takže my ako predstavitelia európskych občanov si myslíme, že tu poslanci zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu. A vyzývame k uzneseniu, ktoré by jasne stanovilo pozíciu Európy a síce, že európske fondy sa nemajú využívať na, e, na operácie, ktoré vedú k popravám pachateľov. Mali by sme takto jednoducho dať silnú facku trestu smrti vo svete. Ako vyzerajú tresty smrte globálne? Asi 33 krajín ich uplatňuje a asi tisíc pachateľov je popravených každý rok. Väčšina týchto poprav sa realizuje v malej skupine krajín, to je podobné, ako čo spomínal David. Čína, Irán, Saudská Arábia, Vietnam, Malajzia a Singapur. To sú teda popravy za trestné činy z drogového charakteru. Ale vidíme tu eskaláciu e, poprav drogových páchateľov. Je to preto, že poprvé došlo k dramatickému zrýchleniu poprav týchto základných štátov, ktoré tradične popravujú veľké počty drogových pachateľov. Napríklad si zoberme Irán. V roku 2014 popravili okolo 367 drogových pachateľov a v prvom pol roku tohto roku 394, 367 sa zdá možno malý počet, a tak potom to je niečo, čo znamená, že je to zlý počet. Aj Saudská Arábia je veľký problém, ako povedal David, tam došlo tiež narastu k zvojnásobeniu počtu poprav a, a ten pomer poprav, ktoré boli za drogovú trestnú činnosť, a to vo tej vynikajúcej správy Amnesty o Sádskej Arábii, tak tento pomer poprav za drogové trestné činy vzrastol zo 4% všetkých poprav v roku 2010 na 47% všetkých poprav v roku 2015 a vidíme tam postupný rast každý rok a to je jasný trend. Takže toto je možno prvý faktor v týchto popravách za drogové trestné činy. Popravujú viac ľudí a je to veľmi znepokojujúce chce. A to sú tie ďalšie kroky, ktoré, e, ďalšie štáty, ktoré predtým nepopravovali a začínajú to tiež robiť, alebo to robia. Napríklad Indonézia, kde bolo moratórium a toto sa zrušilo pre drogové trestné činy a začiatkom roka popravili 14 ľudí a vrátanie mentálne postihnutého človeka, ktorý vôbec nevedel, čo ide až do toho momentu, kým ho nezastrelili. A potom Pakistan, to je tiež veľmi znepokojúce. Ako viete, Pakistan rušil moratórium začiatkom tohto roka a odvtedy popravil 240 ľudí a po Saudskej Arábii sa stane najviac, e, štátom s najväčším počtom poprav vo svete. Dochádza tu k viacerým porušeniam medzinárodného práva a, a medzinárodných dohovorov, napríklad dohovor o právach dieťaťa, došlo k popravám obesení mnohých mladistvých za údajné trestné činy, systematické porušovanie riadneho procesu a popravujú sa ľudia, o ktorých sa vie, že sú vážne duševne chorí. Včera Pakistan dočasne zastavil popravu vážne postihnutého muža, pretože tvrdia, že potrebujú viac času na to, aby určili, ako by ho mohli popraviť z jeho, e, e, z jeho invalidného vozíka. Takže ja si myslím, že je to dosť odporný globálny obraz a vyžaduje si naliehavý zásah. A čo je ešte znepokojúcejšie, je úloha, úloha Európy v tomto trende. Takže vidíme tu tento hnusný obraz sveta a znepokojí nás to, že európske štáty a komisia naozaj ako keby poháňali v určitom slova zmyslu ten, tento mimoriadne, tu tieto mimoriadne trestajúce odozvy na drogové trestné činy, pretože veľmi bohato E, financujú operácie proti e, drogovým kartelom v krajinách, kde vo veľkej miere popravujú za tieto trestné činy. A naše výskumy ukazujú, že európske členské štáty a komisia dali viac ako 60 miliónov e, eur policajným zložkám v krajinách, ktoré agresívne uplatňujú trest smrti za drogové trestné činy, vrátanie Iránu a Pakistanu a tieto peniaze išli na odbornú prípravu, drogovú policiu, na vytváranie pohraničných úradov, ktoré, e, z, e, ktoré chytajú a popravujú veľký počet drogových pachateľov, e, psy na zisťovanie drog a podobne. A toto všetko prišlo strategickou podporou pre po, drogovú e, políciu a väčšina fin, európskych financií je spravovaná E, úradom OSN pre drogy a trestnú činnosť ODCE a to je v zásade orgán, ktorý je proti trestu smrti za drogové trestné činy, ale to, čo vidíme v teréne, že tie ciele, ktoré tento program zahrňa, sa vedú veľmi často potom nakoniec väčšiemu počtu zatknutí a k väčšiemu množstvu zaisteného materiálu, čo priamo vedie v týchto krajinách k trestu smrti, kde sa hovorí, že ak zaistené množstvo presajú určité e, určité množstvo, tak dochádza k poprave. A Pakistan napríklad a jeho protidrogový úrad hovorí, že E, uvádza tresty smrti na svojej webovej stránke ako výsledky trestného stíhania. Takže vidíme tu na taký znepokojový vývoj. Tu nejde len o tie čísla v jednotlivých prípadoch a uvádzame niekoľko prípadov, kde európske peniaze viedli k trestom smrti a v jednom prípade sme zistili aj situáciu, kde 15-ročný Afganec Janat Mir bol obesený v roku 2014 v Iráne za to, že vraj pašoval heroín z Afganistanu do Iránu. Počas jeho zatknutia a popravy mnoho európskych štátov spolufinancovali 5,4 miliónový projekt na, v Iráne na boj proti drogám v oblasti, kde Junata zatkli. A to bolo, obsahoval tento projekt odbornú prípravu E, pracovníkov, aj organizácie, ktorá ho zatkla, dávali mu, e, tej organizácii psov a podobne, aby zvýšili počet zaistených drog a ukázali efektívnosť európskeho financovania. Takže toto nie je nejaké radikálne vyhlásenie, aby som povedal, že európska pomoc tohto charakteru vedie k popravám. Mnoho európskych štátov ako Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo si to uvedomili, a stiahujú prostriedky z Iránu, lebo vidia, a povedala to aj dánska vláda, že dary vedú k popravám. Ale žiaľ, tieto krajiny ostatné krajiny, alebo tieto krajiny tak nekonajú vizavy Pakistanu. A chcel by som povedať, že UNODC, ktorý spravuje mnoho z tohto financovania, má jasné zásady o treste smrti za drogové prestupky, trestné činy a keď e, budú pokračovať e, takéto e, praxe v štátoch, tak OSN by mal uviesť dočasné zmrazenie alebo úplne stiahnuť financovanie No, mm, táto zásada bola zverejnená v 2011, takže my mm, nevyzývame, aby členské štáty prestali spolupracovať e, v drogových operáciách v Pakistane a v Iráne a my si uvedomujeme, že európske štáty chcú e, mm, plniť e, tieto drogové politiky a my jednoducho hovoríme, že ako vo všetkých ďalších oblastiach oficiálnej rozvoj pomoci. Európska pomoc boja proti e, drogám by e, mala obsahovať e, také zabezpeky, ktoré zabránia k tomu, že peniaze európskych daných poplatníkov budú viesť k popravám. VNDC navrhuje viacročné financovanie pre Pakistan a Irán a toto, tieto vyjednávania prebiehajú a členské štáty majú prispieť. A my Teraz e, vyzývame k ukonaniu dnes a, e, a my chcem povedať, aby sme vyslali e, také posolstvo, že ak má pokračovať e, protidrogová spolupráca s Pakistanom a Iránom, tak musia byť e, uvedené také zabezpeky v súlade s existujúcou politikou EU a OSN, aby e, nevedli tieto e, E, peniaze k popravám a my e, dnes e, chceme v zmysle uznesenia proti trestu smrti povedať, že nebude dôveryhodná v boji proti um, trestu smrti, pokiaľ nebude mať silnejšie zásady, že a pomoci EU nemôže viesť k popravám. My nemôžeme prijať nesprávny výber alebo medzi tým, že dávame peniaze e, na e, protidrogový boj a na, na e, druhej strane umožňujeme popravy zločincov v obchode s drogami. Takže musíme hovoriť jedným hlasom v tejto veci a to bude mať obrovský dopad. qu'en indonésie sauf erreur de ma part sur les quatorze personnes exécutées toutes sont ďalej k Indonézii, eh, kde išlo 14 osôb. Ako som pochopila, všetko to eh, boli cudzinci a to boli všetko nacionalistické aspekty. Eh, tieto popravy nastali a Eh, mali by sme sa pýtať ďalšie otázky. No, možno neskôr môžeme o tom eh, hovoriť. Teraz vám slovo pánovi Nikola Peronovi, ktorý je vedúci programu spolu proti trestu smrti a tento nám predstaví regionálnu perspektívu a možno aj pár podnetov na uh, rozmýšľanie do budúcnosti. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, že mi umožňujete dnes vystúpiť ako zástupcovi E CPM. My sme zakladací člen globálnej koalície proti trestu smrti. V roku 2002 tiež organizujeme globálny kongres proti trestu smrti, ktorý nastáva každé 3 roky. V oktobri budeme mať svetový deň ehm, boja proti trestu smrti a E, tí, ktorí sú zapojení do e, hnutia za jeho zrušenie, sa tam zúčastňuje stále viac štátov, sa tam zúčastňuje a to bude príležitosť, e, aby sme dosiahli pokrok a aby sme dovolili náš odhľadanie záväzok, čo týka otroctva a mučenia. Vidíme, že boj proti trestu smrti je zásadný a každý deň stále viac krajín eh, ho eh, ruší a to eh, tiež súvisí s rozdielom civilizácie a s demokratickým procesom. Pod vedením Roberta môj štát vo Francúzsku v 81. zrušil trest smrti. No, bol to posledný štát v západnej Európe a je to 34 rokov. a Potom máme ďalšie štáty, ktoré mali trest smrti na dnes už tieto štáty nemajú trest smrti a máme dosť veľa čísel, ktoré sme si vypočuli od Davida, no to je veľmi zaujímavý trend a tento pokrok je značný. Jasne vidíme ten pokrok univerzálneho zrušenia. A stále sú to e, vážne oblasti, kde sa zdráhajú. Zrušiť trest smrti nebudem hovoriť o štátoch, kde to stále je, ale chcem sa zamerať na dve oblasti. Prvý ide region Ázie. Hovorili sme o tom podrobne a poviem len, že Zažili sme viacero zlých eh, prekvapenia, viacero štátov zrušilo moratória, a to Singapur, India, Pakistan a nebudem preverať moc podrobnosti a v Pakistane sme zažili 150 eh, poprav a eh, predtým nemali 6 rokov žiadne popravy, takže sú to dosť alarmujúce čísla. V tomto regióne potrebujeme diplomatickú podporu EÚ A potrebujeme, aby EÚ dosiahla pokrok v tejto oblasti. A chcel by som pokračovať. Hovoril som o alarmujúcej situácii v Ázii na Videli sme pár malých krokov správnym smerom. Niektoré štáty e, znižili počet trestných činov, ktoré možno trestať e, trestom smrti Čína, Singapur napríklad, e, ktorí tiež znížili trestnú podstatu, za ktorú sa skutkovú podstatu, za ktorú sa môže udeliť trest smrti a Tiež sme hovorili s partnermi z Malajzie o ich úvahách možné zrušenie automatického trestu smrti za pašovanie drog, takže sú to malé kroky, no občianská spoločnosť sa snaží tieto podporovať, e, tak ako kolega práve spomínal. Ďalšia dôležitá oblasť je stále vidíme trest smrti je región Mina. Ako vidíme, každý rok máme Saudskú Arabiu Irak a Irak, ktorí už najviac poprav e, vykonávajú v tomto regióne. A chcem ešte povedať e, o prípade Iránu. Je to veľmi znepokojujúci prípad pre všetky tie e, hnutia, ktoré chcú e, zrušiť trest smrti. Tam je najvyšší pomer e, trestov smrti na obyvateľa a keď e, prišiel k moci terajší režim, tak viacerí úradníci pohľavory prišli do Iránu, aby s nimi viedli o tom dialog, no žiaľ ne, bolo to úspešné a e, časť štúdie o treste smrti v Iráne ukázala, že počet e, poprav v Iráne v 2014 bol najvyšší za posledných 50 e, rokov. A e, vidíme zo skúmania tejto správy, že počet e, poprav sa značne zvýšil, keď Mohny prišiel k moci a uplatňovanie trestu smrti nie je vplyvnené touto otvorenosťou, ktorú hlásil iránsky režim a e, diplomatické vzťahy môžu byť e, silným nástrojom pre zlepšenie situácie a my si myslíme, že pokrok je možný a Myslím, že krátkodobo by sme mohli e, zaznamenať e, potlačenie automatického trestu smrti, no potrebujeme silné odhodlanie od štátov a e, musíme začať dialog napríklad o znižení počtu poprav a musíme to vidieť veľmi, sledovať veľmi zblízka a tiež chceme podporiť eh, občianskú spoločnosť v ktorá je veľmi izolovaná a ktorá nemôže veľmi efektívne pracovať. Region Mona však eh, nie je len negatívny. Je to pozitívny vývoj, ktorý chcem eh, zdôrazniť napríklad v štátoch Magrebu a Libanonu. Tu mám na mysli napríklad výbornú prácu občianskej spoločnosti v Maroku a v Tunisku a tak ďalej. A Títo už e, roky s nami e, pracujú a bojujú proti trestu smrti. To prináša pomaly ovoce a kráľ Mohamed 6. v decembri minulý rok e, verejne si poklepal na plece, sa poklepal po ramene po debate ktorá prebehla k trestu smrti a je to prvýkrát, kedy marocký kráľ túto tému vyjadril a chcem vyjadriť iniciatívu marockých e, poslancov, ktorí v rabate zriadili sieť e, poslancov proti trestu smrti. Medzi tým e, je tam 250 poslancov oboch snemovní a pri každom zasadnutí Marockého parlamentu e, sa vyjadrujú k trestu smrti a e, je teda veľa iniciatíva našou úlohou. Úlohou EU je e, tieto podporovať aj v rámci politiky susedstva a je dôležité, že to vedie ku konkrétnym pokrokom. A hovoril som teraz o hlavných oblastiach, kde ešte stále Existujú tresty smrti a hovoril som o dvoch bodoch o podsaharskej Afrike a o frankofónej podsaharskej Afrike. Tam a, africké štáty majú tendenciu rušiť trest smrti Burundi a Togo v 2000, 2012, Benin, Madagaskar v 2014 a vo väčšine štátov, potom frankofónnych štátov Cárskej Afriky v krátkodobej dobe bude e, odstranenie trestu smrti, aby sme privítali túto iniciatívu UVCPM podporuje miestne obyvateľstvo a občianskú spoločnosť a 29. a 30. oktobra budeme tiež mať seminár v Brazzaville ktorý budeme to organizovať s tamojšími parlamentnými poslancami. A myslím si, že týmto smerom musíme pracovať, aby sme podporovali e, miestnych hráčov, poslancov aj e, advokátov a e, títo podporujú poslancov, aby e, úrady konali týmto smerom a to spolu s ďalším podujatím, ktorý sa bude organizovať, a to je 6. celosvetový kongres proti trestu smrti v Osle 21. až 23. júna 2016. Toto bude e, veľké podujatie s mnohými hráčmi a e, tu si chceme premyslieť stratégiu, ako tie štáty, ktoré stále vykonujú trest smrti, môžeme posunúť správnym smerom. E, dúfam, že e, niektorých z vás tam opäť uvidím. Ďakujem pekne aj za to, že ste dodržali e, rečnícky čas. Ma kolega Barbara Lochbiller a demandé la parole. Kolega Barbara Lochbiller žiada o slovo. So, thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsedníčka. Mám e, viacero otázok a ďakujem aj za všetky prezentácie. A um, bolo to dobré, že sme počuli od Davida na začiatku, že nám pripomenul, že trest smrti v žiadnom prípade nie je zmysluplné trest a nevedie e, k ničomu, len k smrti a uh, väčšej brutálnosti v spoločnosti. A to tiež platí pre trest smrti, ak e, sa udeluje pašerákom a obchodníkom s drogami, že e, tento nezabráni tomu, aby ľudia e, obchodovali s drogami a užívali drogy. A Dolem vy ste kriticky sa vyjadrovali k financovaniu EÚ financovaniu programov e, protidrogovej politike. A mám na vás otázku, pretože tie peniaze e, sa smerujú cez UNODC. E, sú orgány OSN, ktoré o tom debatujú napríklad v Rade pre ľudské práva OSN, kritizujú oni sami, že tieto politiky sú v rozpore. A keďže tu máme zástupcov komisie, Chceme ešte ďalej sa vyjadriť k tej otázke a položiť otázky komisii. Vy ste stručne popísali problémy, ktoré sú spojené s touto protidrogovou politikou, takže moja otázka komisii je, aké sú e, zabezpeky pre dodržovanie ľudské práva E, ktoré sa uplatňujú na e, financovanie boja proti drogami cez OSN, aby e, to neviedlo k ďalším trestom smrti, napríklad v Iráne v Pakistane. Ja takéto politiky nepoznám, takže to sa pýtam. A prečo komisia nezakotvila ako podmienku pre finančnú pomoc zrušenie trestu smrti, ako podmienku pre technickú pomoc pre politiku boja proti drogám. A ako chápem, v e, pláne OSN boja proti drogám je odporúčanie, že treba vypracovať e, e, usmernenie a pomoc v oblasti ľudských práv, aby sa zabezpečilo, že ľudské práva budú dôležitou súčasťou protidrogového boja EÚ v tretich štátoch. Takže otázka je, že ako naplňate um, toto odporúčanie. A ďalej otázka na OAS. E je viacero uh, občanov, uh, ktorí sú uväznení a čakajú na trest smrti uh, z trestných činov uh, spojených s drogami, ako napríklad v Indonézii. A uh, ja Lenže títo uh, ľudia nedostávajú uh, primeranú právnu alebo diplomatickú pomoc, tak mohla by sa SVČ k tomu vyjadriť. A e, ďalej by som chcela odporučiť, aby sme využili e, plenárku v oktobri, povedzme prvú plenárku v Strasburgu, aby sme e, uvedli prvé odporúčania, úvodné odporúčania ako zabezpečiť dodržovanie ľudských práv pri ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť súvisiacu s drogami. Ale e, viem, že e, po tejto ústnej otázke e, ľudia položili otázku k drogám a k ľudským právam a viem, že pre tých, ktorí tu nie sú, by bolo dobré, aby ste aj im dali isté predstavy. A možno mám ďalšiu otázku E, SVČ a Irán. E, teda trest smrti budete súčasťou e, dialogu pre ľudské právo s Iránom a nastal tu nejaký pokrok, je tu diskusia, prebieha to alebo nie? A nakoniec chcem informovať túto skupinu, že dnes doplňa náš výbor pre medzinárodný obchod odhlasoval tento spis, aby posilnil kontrolu a vývoz e, tovarov mm, výrobkov pozitívne učenie, čo zahrňa aj e, chemické výrobky používané na popravu. Ja som nevidel ten text, no myslím, že to akceptovali e, všetky naše odporúčania, okrem dvoch týchto pozmeňujúcich návrhov, takže mohli by sme trošku viac posilniť vo veci boja s trestom smrti. Merci, Barbara, madame. Ďakujem, Barbara. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem eh, ospravedlniť, že som nemohla prísť skôr na toto vypočutie, o ktorých som mala mm, obrovský záujem. Samozrejme som si vy, prečítala tú dokumentáciu a chcem sa poďakovať eh, pani eh, Lockweiler, pretože uvedla tie otázky, ktoré mňa zamestnávajú. Nielen to, že máme položiť ústnú otázku, čo je dobrý nápad, aby sme to mali e, konkrétne riešenie, ale aj k Iranu, ktorý je e, predmetom debaty a e, nielen kvôli úlohe, ktorú zohráva aj vo vyjednávaní o jadrovej dohode, ale tiež preto, že mandát, ktorý má pani Mogherini, dáva do popredia v každej príležitosti, že nie je možnosť eh, demokratického vyjednávania so štátom, ktorý stále má zavedený trest smrti, ale ktorý navyše ešte pravidelne zvyšuje počet eh, poprav. Je tu veľký rozpor medzi obrazom a medzi tým, eh, čo oni prejavujú voči svojej demokratizácii, ale je to fundamentalistický štát a je to e, stelesenie fundamentalizmu e, v vláde štátu. A mm, takto naďalej vládnu a všetko, čo sa týka poprav a ľudských práv, musíme mať jasne na zreteli. Čo sa týka témy e, predaja nástrojov a materiálov pre mučenie, tiež som položila otázku komisie, a nemám na ňu odpoveď, ale zase mi je dôležité, aby sme podrobne sledovali, e, čo uviedla pani Lochbiller k týmto konkrétnym pozmeňujúcim návrhom. Mohli by sme viac dôraz na to tlačiť a byť e, dôslednejší v našich požiadavkách. Merci beaucoup, effectivement, que vous nous... Ďakujem vám. Áno, my uh, máme uh, túto tradíciu ústnych vystúpení, uh, ktoré potom vedie k debate v pléne. To bude v októbri. A môžeme požiadať uh, aj naše skupiny, aby prispeli k sformulovaniu uznesenia, uh, aby vypracovali písomný text E, ktorý sa bude týkať veľmi konkrétnej témy. Samozrejme, iné témy budú vylúčené. Budeme potom o tom hovoriť s ďalšími skupinami, aby sa potom rozvinula rozprava na plenárnom zasadnutí. Samozrejme, po, takom, po takej rozprave, pri takej rozprave je vždy dobré mať písomné uznesenie, aby sa jasne vyjadrila, vyjadrilo stanovisko parlamentu, aby sa trvalo na niektorých bodoch. Máme tu ešte otázku financovania zo strany Európskej únie a ako možno ovplyvniť túto dynamiku, lebo udalosti najmä v Ázii mi robia starosti. A zdá sa mi, že dokument eh, Amnesty International hovorí o tom, že 12 eh, z celkového počtu 13 krajín, ktoré dávajú trest smrti za obchod s drogami, je v Ázii. Takže okrem iných dôležitých vecí je potrebné zdôrazniť túto zásadnú, základnú otázku. A potom e, samozrejme otázka predaja týchto e, e, výrobkov na vykonávanie trestu smrti, to je takisto dôležitá téma. V, dôležit- v, čl- v Spojených štátoch je tento bod veľmi dôležitý, je tam veľmi silne mobilizované obyvateľstvo v tomto smere a doktor Perron e, takisto hovoril v, o tom, že je vlastne zbytočné uplatňovať trest smrti. No, treba teda veľmi dôsledne postupovať aj e, pokiaľ ide o vytváranie a formovanie verejnej mienky a vzdelávania. Veľa ľudí si neuvedomuje otázku a problematiku trestu smrti a všetky analýzy ukazujú, že existujú oveľa efektívnejšie prostriedky v oblasti trestov. A ukazujú to aj štatistiky, porovnávajúce Spojené štáty a Európsku úniu a podobne. Neviem, či tu prítomní hostia budú mať možnosť odpovedať na všetky tieto otázky, ale môžeme e, tieto aspekty všetky zdôrazniť v uznesení. E, sú to veci, ktoré sú dôležité pre nás, ale sú aj všeobecne dôležité. No a európske inštitúcie, neviem, či môžem, ale som schopná zodpovedať na všetko. E, ide tu najmä o dialog s konkrétnym počtom krajín, najmä s takými krajinami, kde e, tá situácia nie je ideálna a potom sú tu otázky kolegyne Lochbil. A, no, a aké sú politické aspekty trestu smrti a ako sa to javí e, z hľadiska všetkých, čo sú prítomní, z hľadiska parlamentu. Myslím, že sme všetci na e, tej istej strane. Pokiaľ ide o... Budem teda hovoriť o politikách a potom o konkrétnej problematike drog, ktorá je obzvlášť zaujímavá. My vieme, aké máme nástroje na podporu externých politík. Myslím, že ich maximálne využívame, snažíme sa o to v rámci agendy pre ľudské práva. Poukázali sme na E, trest smrti ako jednu z e, najdôležitejších tém vo vzťahu k mnohým krajinám, čiastočne aj Japonsko, Spojené štáty. Tam máme konštantný pravidelný dialog. Je obrovský počet demarší, vyhlásení, e, ktoré posielame krajinám počas roku, bolo to tak v roku 2013-2014, aj predtým Európska únia je najväčším darcom, ako ste pripomenuli, keď ste hovorili o niektorých našich projektoch v oblasti boja proti drogám. A aj v oblasti boja proti e, trestu smrti sme jedným z najväčších darcov na svete. E, Naším hlavným nástrojom je Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva 20 miliónov napríklad v tejto oblasti sa vynaložilo, to je pomerne relevantná čiastka. Nový akčný plán máme takisto, je, trest smrti je tam prioritou, jednou z priorít a e, dáva sa to aj do súvisu s otázkami, ako je mučenie. Spoločne s členskými štátmi pracujeme na multilaterálnej úrovni v New Yorku ohľadom moratórií na e, výkon trestu smrti. Tam sme na pôde OSN získali 118 hlasov, čo je e, bezprecedentný počet. To teda odráža situáciu, ten trend je pozitívny, ale ešte stále je v mnohých krajinách a regiónoch e, veľa závažných otázok. Pokiaľ ide o drogy, to je niečo, e, čoho si treba byť vedomý, tak my samozrejme si uvedomujeme niektoré problémy. A je to takisto uvedené aj v našich usmerneniach z roku 2013 ohľadom trestu smrti. Tam sa hovorí, že drogová trestná činnosť nie je to isté ako e, tej istej povahy ako iná trestná činnosť, e, to je to v súlade aj s názorom Medzinárodnej colnej únie. My sme absolvovali dialog s vyše 40 krajinami o ľudských e, právach a tento konkrétny bod a prepojenie medzi trestom smrti a drogami bolo súčasťou našich rokovaní s azijskými krajinami Singapur, Malajsko, Vietnam, Tajsko, Indonézia, všetky tieto krajiny, kde je to konkrétny problém. No a takisto si uvedomujeme potrebu zabezpečiť, aby všetky činnosti a pomoc, právna, finančná, technická pomoc a podobne pre tretie krajiny neprispievala k trestu smrti. My sa maximálne snažíme o tomto rokovať s našimi partnermi, aj európskymi inštitúciami, spolupracovať na tom s nimi nová stratégia o boji proti drogách z roku 2012 e, na e, do roky 2013 až 2020 využíva rôzne synergické efekty komunikácie so zainteresovanými stranami. Takže toto je vhodná, e, vhodná, vhodná oblasť a máme a rozvíjame aj dialog so svojimi partnermi o tejto otázke. Ide o potrebu zaintegrovať ochranu a podporu ľudských práv do našich dialógov v tejto oblasti a takisto aj do implementácie programov, ktoré sú relevantné. Diskutujeme teda s kolegami, ktoré, ktorí sú zodpovední za e, európske politiky proti drogám, drogové politiky a e, vypracúvame konkrétne ukazovatele zohľadňujúce možné dôsledky niektorých projektov na, pre ľudské práva vrátanie trestu smrti. E, tresty smrti a popravy musia byť teda súčasťou týchto ukazovateľov, o ktorých momentálne e, diskutujeme. Keď dosiahneme dohodu, tak dúfame, že aj táto otázka bude do tých e, ukazovateľov plne integrovaná. To je súčasť e, stratégie. To je všetko, čo môžem v tejto chvíli povedať. Možno, že na ostatné otázky by lepšie zodpovedali moji kolegovia. Ďakujem. Ďakujem. E, odpovedali ste presne. V rámci tohto dialógu by pre Európsku úniu a part- jej partnerov bolo možno ľahšie zasiahnuť, keď príde k negatívnym e, javom a nie vtedy, keď už je dobre e, nastavená tendencia. sú krajiny, e, kde e, už je platné moratórium proti trestu smrti, takže sme tam prestali vyvíjať až taký tlak proti trestu smrti. Samozrejme, treba dostať na druhú stranu určité posolstva vždy, ale e, v, rám, v oblasti boja proti trestu smrti sú vždy mnohé iniciatívy. Dobre, Takže teraz začneme doktorom Peronom, dáme im teraz slovo v opačnom poradí. Ďakujem. Ja by som sa chcel vrátiť k niekoľkým bodom. Ako ste povedali, pani predsednička, treba mať oči stále otvorené. Toto nie je e, boj, ktorý by sme mohli definitívne vyhrať. Tá tendencia je e, rušiť trest smrti, ale tá ten boj sa nikdy nepodarí vyhrať. Je teda dôležité spoločne e, pracovať smerom k občianskej spoločnosti, zvyšovať povedomie o tejto problematike a to aj v Európe. E, je to teda práca každodennej povahy aj na medzinárodnej úrovni. Je dôležité pracovať v školách, keď e, totiž e, sme v školách, tak zistujeme, že to nie je tak jednoznačné, to, ako, ako to je vnímané. Údaje o trestu smrti ukazujú, že e, nemá odstrašujúci účinok. Je ťažké na toto si vytvoriť názor. Musíme teda sledovať situáciu zblízka a neustále pracovať na zvyšovaní povedomia a to v prospech o rušenia trestu smrti. No a teraz Irán. Spýtali sa ma, čo vlastne mám konkrétne na mysli v prípade Iránu. Nastalo tam určité otvorenie v prípade trestu smrti. Aj takto ale zostáva jednou z, z základných priorít tom dialogu by sme mali byť asi dôslednejší. Tá situácia je um, alarmujúca po nastúpení nového prezidenta do funkcie. Nemáme ešte e, všetka, všetky údaje. Ďakujem vám. Merci, madame. Um... Ďakujem, e, pani e, predsednička, ďakujem všetkým, vrátane SVČ, za vyjadrenie bolo to veľmi užitočné. Chcem jednoznačne e, sa vyjadriť. Ja nechcem žiadnym spôsobom e, spochybňovať vynikajúcu právu, prácu Európskej únie e, v globálnom meradle boji proti trestu smrti. Európska únia je jedným z najväčších inštitúciálnych aktérov v boji proti trestu smrti. SVČ e, urobilo vynikajúcu prácu a komisia takisto v tejto oblasti. Problém, a ja som na to aj poukazoval, je ten protiklad, tento protirečenie. Európa je vynikajúcim advokátom, obhajcom e, zrušenia trestu smrti a Bohužiaľ, postoj Európskej únie práve v oblasti boja proti drogám v Iráne a v Iraku e, vlastne spochybňuje e, toto v Iráne a v Afganistáne a Pakistáne spochybňuje e, trocha ten základný postoj Európskej únie. Európa má možnosť využiť eh, svoje zapojenie do boja proti drogám, aby eh, obhajovala aj pozitívne zmeny. To znamená, mala by eh, sa snažiť presadzovať u svojich partnerov práve rušenie trestu smrti. Abdul Paset je človek, ktorý je odsudený na trest smrti v Pakistane a on práve ochrnutý. A on je ochrnutý a tam sa práve uvažovalo o tom, ako ho um, obesiť z toho uh, uh, kolieskového kresla. Mal byť, uh, na, mal byť popravený a preto sa táto téma, tento prípad stal veľkou vecou v Európskej únii. Takže ja si myslím, že toto má veľký dopad na rokovania o tomto prípade a dostali sa až do bodu, keď sa tá poprava zastavila včera. A keď e, Európska únia konstruktívne pracuje s partnermi, ako je Pakistan a vysiela pozitívne signály a vedie rozumný dialog, dokážeme veľa, ak sme odvážni na to, aby sme viedli takéto rokovania. Takže to je veľa príležitostí. A potom e, je tu veľa príležitostí v rámci rozpráv e, na pôde OSN a to, tá politika, základná politika OSN v tomto smere je veľmi veľmi jednoznačná, tie postoje sú a vyhlásenia sú veľmi jednoznačné. Aj v správe, ktorá je predložená, bude predložená na budúci rok e, valnému zhromaždeniu, a e, zapojenie UNODC v e, Kafistane a Afganistáne a ako to môže v podstate ovplyvniť tresty smrti. Aj pán Kim Moon v roku 2012 povedal, že medzinárodné organizácie, ktoré pod, poskytujú podporu boji proti drogám, by nemali postupovať takým spôsobom, aby to vlastne viedlo k uľahčovaniu e, vykonávania a trestu smrti, ale mali by sa prijať určité zábezpeky. UN OEDC e, je jeden z tých e, prípadov. Mohlo by sa nakoniec aj pozastaviť poskytovanie pomoci z tejto strany, pokiaľ budú pokračovať tresty smrti. Takže ľudia to samozrejme teoreticky všetko akceptujú, ale problémom je prax a väčšina tých peňazí ide práve cez tie programy e, UNOEDC a myslím si, že tým sa vlastne dostávam k tej druhej otázke a, e, a, e, ohľadom a, toho uznesenia. Ale... Get answers with a lot of positive rhetoric about the need to stop European aid leading to execution. Takže problémom je skutočnosť, Eh, realita. Eh, Európsky parlament aj demokratickí zástupcovia európskych občanov môžu prijať jednostu značný postoj a povedať, my nechceme, aby sa európske peniaze využívali na to, aby sa vykonávali tresty smrti. Nechceme samozrejme eh, vylúčiť tie iné problémy, ktoré súvisia ehm, s cestou smrti, ale v zásade treba postupovať tak, aby to nepodkopávalo dôveryhodnosť Európskej únie.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 To je niečo, čo som sa snažil tiež sprostredkovať v mojej prezentácii. Takže keď hovoríme o trestu smrti, musíme hovoriť aj o spravodlivom súdnom procese, o mučení, o tom, ako má fungovať systém trestnej spravodlivosti. Ak to neurobíme, to nie je celý obraz. Musíme riešiť toto všetko aby sme vytvorili konštruktívny dialog s krajinami, kde pretrváva trest smrti a dosiahli ich koniec Takže to nejde len o to, že treba konať v jednotlivých prípadoch. Ide tu vlastne o trvalý postup vo všetkých týchto oblastiach porušovania e, okolo trestu smrti. Už ste spomenuli prípad cudzincov, e, odsudených na trest smrti. Myslím si, že jeden z dôvodov je, že v mnohých prípadoch ľuďom je, sa upiera prístup ku konzulátnym službám, k advokátom, k súdnemu procesu vo vlastnom jazyku alebo jazyku, ktorému rozumejú. Toto sa dá riešiť v oblasti trestného práva, nielen z hľadiska trestu smrti, a aj spravodlivý proces. Už veľmi často som, spomínal som rôzne krajiny, A Egypt je tu napríklad taký veľký prominentný príklad. To, čo sa deje tam, sú masové tresty, masové tresty smrti na e, ukladané jednotlivcom po nespravodlivom procese. A vidíme, že v budúcnosti by v dôsledku toho mohlo dojsť k hromadným popravám v tejto krajinách. A čo môže urobiť EÚ na to, aby tomu zabránilo? A druhá vec, ktorú som chcel povedať, je, že pokiaľ ide o používanie trestu smrti pre drogové trestné činy a účasť EÚ v tom. Už sme to tu, myslím, veľmi jasne povedali, moji kolegovia to veľmi jasne vysvetlili, najmä Den. Jedna z obav, ktorú máme do budúcnosti, je, že sa môžeme stať spolupáchateľmi trestov smrti aj pri protiteroristických operáciách. Vidíme, že tieto rastú a vidíme, aká sa retorika s nimi spája. A v mnohých týchto krajinách, ktoré sú už uvedené ako tie krajiny, kde dochádza k najväčšiemu počtu poprav na svete a vidíme, že, ten, že počet poprav vzrastá práve z dôvodov údajných protiteroristických akcií a to znamená, že my sa môžeme stať komplicmi trestu smrti a mnohé osoby takto odsúdené na smrť sú blogeri, novinári, právnici, ľudskoprávni aktivisti, teda vlastne tí, ktorých by sme my mali čo najviac podporovať, tí sa stávajú obeťami a e, obeťami protiteroristických operácií, ktoré financujeme. Takže musíme spraviť všetko preto, aby sme sa nestali komplicmi pri páchaní trestov smrti a treba sledovať, čo sa deje a na záver, ešte k tomu, čo povedala pani Lochby e, dnes o hlasovaní vo výbore pre obchod. Ja si myslím, že keď by správu pani Skarky brali v rade vážne a vypočuli by si tie obavy, tak by to bol veľký krok vpred, aby sme sa postarali o to, aby európske firmy nemali e, osoch prospech z mučenia a trestov smrti vo svete a v mene Amnesty International by som sa chcel ja osobne poďakovať pani Lochby osobne za tú veľkú prácu, ktorú odviedla v DROA a AFETE a tak jasne sformulovala toto stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Takže, Barbara, chceš sa znovu vyjadriť? Veľmi rada ti dám slovo. Áno. Ja si myslím, že som nedostala odpoveď na otázku, ktorú som položila komisii. Možno, že tu nikto z komisie nie je, kto by vedel odpovedať, ale mohla by som vám dať otázky aj v písomnej podobe, aj sekretariatu DROA, pretože keď budeme mať plenárku, prvé, prvú oktobrovú plenárku v Štrásburgu, tak si myslím, že tam potrebujeme túto odpoveď, pretože to nie je len odpoveď, ale je tam aj ostrá kritika. A to určite zaznie aj v eh, debate v pléne a aj z úradu pre vonkajšiu službu. Mohli by sme dostať od vás zoznam všetkých európskych občanov, ktorým bol udelený trest smrti a mohli by ste povedať, akú pomoc dostali? Ďakujem. Takže myslím, že sme sa dostali ku koncu našej práce tu. A myslím si, že je správny ten návrh, že by sme otázky odovzdali v písomnej podobe. A to je dobrý postup, tak aby sme mohli pripraviť príslušné uznesenie na 1. oktobrovú plenárku. Chcem povedať ešte niekoľko slov aj za seba na adresu tých, ktorí sú z EU. Je to také nejasné, vágne. Boli tu rôzne reakcie. EÚ v prvom rade chráni svojich vlastných občanov a tu musíme byť opatrní. To nie je dnešná téma. Musíme to prezentovať v správnej podobe, pretože inak sa nám to vráti ako bumerang a to nechceme. Myslím, že ste to veľmi dobre vysvetlili. Súvisí to s inými témami, ako je napríklad právo na spravodlivý proces. Niekedy nevieme nájsť pre tieto veci správne slova a máme aj predchádzajúce uznesenia, kde som tvrdo bojovala, lebo boli také protirečivé a pri, v prípade osoby odsúdenej na smrť by sme napríklad žiadali, aby boli v lepšom stave. Takže je tu celý rad vecí, ktoré s týmto súvisia Myslím si aj otázka terorizmu, napríklad Egypt bol veľmi správne uvedený, je znepokojujúca. Vidíme krajiny, kde, kde rušia moratória na trest smrti. Takže Nord chacun avance dans le bon, dans le bon sens. Takže je dobré, že vývoj e, sa uberá správnym smerom aj vo OSN a pokračujme v našej práci v tejto problematike. Pokiaľ ide o uznesenie, tak dúfam, že dosiahneme široký koncenzus a že odovzdáme túto toto uznesenie do pléna. Stretneme sa pre oktobra o 9. na rokovaní e, nášho výboru. Ďakujem všetkým za výborné prednášky. Hovorili ste o dôležitých veciach, ktoré nám v našej práci pomôžu. Ďakujem aj tlmočníkom. Et à très bientôt. Au revoir a dúfam, že sa všetci čo skoro uvidíme.